Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi... Príjemné popoludnie, už máme trošičku meškanie, tak preto by bolo dobre, keby sme začali so stretnutím. Dovolte mi, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala členom výboru a pre všetkým vám chcem predstaviť troch eh, kandidátov. Ako prvý Prvý bod máme prijatie návrhu programu schôdze. Pokiaľ nemáte nikto žiadne námietky, tak je e, program dnešného dňa prijatý. Teraz prejdeme k postupu, e, ktorý, ktorého sa budeme dnes pridržiavať. Dobre, takže v zmysle článku 204 a rokovacieho poriadku má petičný výbor um, posúdiť 6 kandidatúr na úrad európskeho ombudsmana a v zmysle kritérií boli platné, dnes e, boli platné tri, dnes teda si vypočujeme troch kandidátov, ktorých ktorých kandidatúry boli um, prípustné v zmysle podmienok. Podľa ABCD si ich vypodujeme. Najskôr pán Botoli, potom pán Diamanduros a potom Pierre-Yves Monet. Monet. Každý kandidát má k dispozícii hodinu, môže svoju kandidatúru predstaviť a potom bude odpovedať uh, na otázky poslancov. Po prvej štvrť hodine kedy sa každý kandidát predstaví. E, bude, nás, e, budeme pokračovať kolom otázok. Budem udeľovať slovo podľa dehontovho systému. Potom budeme mať štvrť hodinu a na záver budeme mať potom teda štvrť hodinu na catch the eye. na portáli petičného výboru sa už pred niekoľkými dňami zverejnili všetky informácie k postupu, ako aj životopisy kandidátov, aj tých, ktorí e, boli, e, ktorí sú oprávnení, ktorí kandidovali oprávnení, aj tí, ktorí neboli pripustení a takisto možnosť písomných otázok a odpovedí kandidátov. Dobre, začneme s vypočutím. Ako som povedala, my už máme určitý náskok, pretože máme isté informácie, ktoré sme dostali od kandidátov dopredu. A na závere dnešného vypočutia sa výbor a musí dohodnúť na, uz- na stanovisku, ktoré bude zaslané, alebo teda, áno, zaslané predsedníctvu parlamentu a potom e, sa zohľadní, toto odporúčanie sa zohľadní pri voľbe európskeho ombudsmana. Pokiaľ nikto nemá žiadne námietky proti tomuto postupu, začali by sme vypočutím a požiadala by som prvého kandidáta, pána Botoliho, aby sa predstavil. Ah. Zdá sa, že pán eh, Botolny nie je prítomný. Zdúfajme, že sa nevzdáva kandidatúry. Nie. Dobre, takže chcem vás srdečne privítať. Necháme mu chvíľočku času, aby sa usadil a chcela by som ešte raz opakovať, že pán Botoli sa môže v krátkosti predstaviť. Má na to 15 minút a potom následne bude zodpovedať na otázky zo strany členov výboru. Pán Botoli, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani, predsedni... Vážená pani predsednička, vážení členovia petičného výboru, predovšetkým by som sa chcel poďakovať za príležitosť, aby som po tom predkole výberovom vystúpil pred vami. Toto predstavenie, v rámci tohto predstavenia e, chcem povedať, že zo skúsenosti viem, že diskusia je najefektívnejší spôsob, ako prebrať určité témy, ktoré si vyzvolíte aby ste mohli lepšie vyhodnotiť osobu, ktorá pred vami stojí. A je to najlepší spôsob, ako nechať priestor aj na všetky ďalšie otázky, ktoré podľa vás stoja za to, aby sa, me, sa im venovala pozornosť. A to je aj dôvod, prečo v histórii ľudských práv to je v podstate to ponaučenie, ktoré väčšinou učím, hovorím mojim študentov, keď hovorím o histórii ľudských práv. Pretože poslanci Európskeho parlamentu a, a členovia tohto výboru veľmi dobre poznajú konkrétnosti mimo justičnej ochrany ľudských práv, ktorá je charakterizovaná nezávislým ľahko dostupným, nezávislo ľahko dostupnou tzv. mekou kontrolou e, verejnej správy. Z mojej skúsenosti e, v podstate môžete si prečítať môj životopis, takže viete, aké mám skúsenosti s touto problematikou. A tá skutočnosť, že tu stojím či sedím dnes pred vami, svedčí o tom, že ste uznali za vhodné ďalej si objasniť e, určité otázky a samozrejme som vám plne k dispozícii. Navyše, na niektoré otázky som zodpovedal už písomne. K relevantným témam som sa teda už vyjadril. A moje odpovede svedčia o mojich prioritách s cieľom e, poskytnúť kvalitnú službu ombudsmana a s cieľom dať ombudsmanovi zviditeľniť pozíciu ombudsmana čo najlepšie. No, je tu v podstate zásadná koncepcia, zásadný, zásadná záležitosť, ktorá sa musí stále opakovať. Oficiálne uznanie ľudských práv, ktoré je uvedené vo všetkých ústavách všetkých členských štátov, nestačí. Nestačí na to, aby sme zaručili ochranu týchto práv. E, táto ochrana, a tu jednoznačne hovorím o tej ochrane, ktorú zaručuje ombudsman, tá nie je rovnaká vo všetkých členských štátoch, ani vo všetkých regiónoch. A existuje viditeľná diskriminácia medzi jednotlivými štátmi a medzi jednotlivými regiónmi. Počas posledného zasadnutia vo Florencii, zasadnutia na pôde Inštitútu Európskeho ombudsmana, sa hovorilo o veľmi relevantnej tendencii, ktorá vyvoláva obavy. Ide o to, že v mnohých regiónoch a krajinách, ktoré sú členmi Európskej únie, niektorí ombudsmeni, funkcia ombudsmenov v niektorých týchto krajinách či regiónoch bola zákonom zrušená. V iných bola opätovne potvrdená. Iní ombudsmani a teda ich mm, práca bola obmedzená v zmysle redukcie e, ľudských zdrojov alebo finančných zdrojov. Vo svetle tohto vývoja je potrebné zodpovedať na dve otázky. Poprvé, aké sú príčiny tohto záporného trendu? A po druhé, čo môže a čo musí spraviť Európsky ombudsman? Čo sa týka tej prvej problematiky, dôvody toho, čo teraz zažívame, sú známe každému, kto sa zapodieva problematikou ľudských práv a ktorý je, kto je v každodennom kontakte s verejnou správou. Je treba si uvedomiť, že parlament a miestná, regionálna samozpráva a štátna správa sú štruktúry vytvorené ľuďmi s cieľom splniť všetko, čo je potrebné pre fungovanie a riadenie krajiny a pre blahobyt danej krajiny. Ale ako náhle sa tieto inštitúcie vytvoria, môžu sa stať akými si suverénnymi organizmami, ktoré slúžia sami sebe a ktoré si môžu nárokovať určitú univerzálnu pozíciu. A v tom okamihu sa prestávajú stávať nástrojom ľudí, ale práve naopak ľudia sa stávajú nástrojom toho, aby tieto inštitúcie a tie štruktúry sa mohli ďalej vyvíjať. Inými slovami, vedúca trieda nemôže si naďalej plniť svoju základnú povinnosť, ktorou je povinnosť uspokojovať zásadné potreby občanov. E, sú to orgány, ktoré by mali zabezpečovať tieto potreby a mali by byť e, prvoradou alebo teda primárnou inštitúciou. Na tieto problémy treba nájsť liek. Je to zrejme aj v tom, že občania Európskej únie jednoducho nemôžu byť diskriminovaní, pretože majú jedno a to isté spoločné občianstvo. Preto je nutné, aby inštitúcie a orgány, ktoré majú v kompetencii ľudské práva a ochranu ľudských práv, a teda aj funkcia ombudsmana a sieť európskych ombudsmanov, tieto musia byť viditeľné, uznané a musia byť akýmsi referenčným bodom a tým je Európsky ombudsman. V prípadoch evidentnej diskriminácie bude oveľa efektívnejšie, ak sa rozhodnutia budú príjmať v súlade s rozhodnutiami parlamentu a konkrétne v súlade s názorom tohto výboru. Som si vedomý toho, že po desiatich rokoch práce, v ktorej som sa plne venoval občanom môjho regiónu a mojej krajiny, moja angažovanosť a záujem zabezpečovať efektívnu a energetickú službu občanom bude ešte silnejšia, ako bola predtým v tomto čase víziev, ale aj príležitostí na ochranu ľudských práv. Je kritické chrániť ľudské práva spoločným, v rámci spoločnej európskej integrácie. Vážená pani predsednička, na záver svojho úvodného vystúpenia poviem to, že mnohé dôležité aspekty môžeme rozanalizovať e, do detajlov a môžu vyvstať e, z vašich otázok. Mimochodom, vážená pani predsednička, chcem vás požiadať, aby som mohol vystupovať, ďalej hovoriť e, vo vlastnom jazyku vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi dôležitú povahu a veľmi citlivú povahu e, tohto vypočutia chcem predísť akémukoľvek nedorozumeniu. E, čiže e, aj e, kvôli rešpektu voči vám chcem hovoriť vlastnom jazyku, aby som sa mohol čo najpresnejšie vyjadriť. Ďakujem pekne za toto úvodné vystúpenie a viem, že ochotne rád vypočujete všetky otázky podľa možností po taliansky, takže otváram diskusiu a dávam prístor kolegom. Poprosím vás, každý má rečnícky čas dve minúty. Na tom sme sa dohodli. A prvým vystupujúcim je pán Griny. Ďakujem pekne. Takže otázka. Vážený pán Botoli, predovšetkým, aké budete mať aké by ste mali priority počas nadchádzajúceho mandátu, ak by ste boli zvolení za Európskeho ombudsmana? Ako si viete predstaviť zlepšiť prácu úradu ombudsmana? a budú tieto zlepšenia obnášať aj zmeny štatútu Európskeho ombudsmana, čo môžu spraviť európske inštitúcie preto, aby lepšie slúžili európskym občanom vzhľadom na ich špecifické funkcie a zodpovednosti zadefinované zmluvou. Aké nedostatky ste zaznamenali e, v práci a funkcii ombudsmana? Ako môžete konkrétne v praxi presadiť to, čo ste naznačili v rámci svojich vízií a projektov? A ako si predstavujete úlohu petičného výboru? Ako si predstavujete spoluprácu s ďalšími inštitúciami? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gruny. Najprv si vypočujeme viacero otázok od kolegov. Pán Bosonáro, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán kandidát, moja otázka je následovná. Čo navrhujete? Ako navrhu, čo navrhujete skonsolidovali vzťahy medzi Európskym ombudsmanom a národnými ombudsmanmi? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mm, rečník nemá mikrofón. Mám problém, nie je to v poriadku? OK, dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mnohí európsky občania majú pocit, že ľudské práva, určitý segment ľudských práv, predovšetkým právo národnostných menšín a etnických menšín, ako si že tieto práva sa ako si dostávajú na okraj, sú marginalizované. Mm, možno to súvisí s tým, že sa nechceme púšťať do konfliktov, ktoré s tým súvisia, ale je mnoho ľudí, ktorí si myslia, že tieto konflikty sa dajú vyriešiť cez dialog. A nie je dobré predstierať, že tieto problémy, tieto konflikty neexistujú. Možno práve ombudsman by mohol pomôcť e, riešiť tieto problémy jenom rovnou cestou. Moja otázka je následovne. Chcela by som položiť tú istú otázku aj ďalším dvom kandidátom. Môžeme očakávať, že menšinové práva dostanú väčšiu pozornosť, e, bude s nimi náležite zaobchádzané E, a budú sa riešiť možno prípady porušovania ľudských práv, ľudskej dôstojnosti. Je to veľmi dôležité, pretože mnohé členské štáty v EÚ medzi nimi aj Maďarsko. E, ľudia v Maďarsku sú sklamaní, pretože majú pocit, že keď dochádza k porušovaniu týchto práv, nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť a EÚ neprejavuje solidaritu. Takže moja otázka znie následovne. Často vnútroštátna politika je nasmerovaná proti našim spoločným politikám, dokonca aj v takých prípadoch, keď hovoríme o spoločných vzdelaných hodnotách. V prípade, keď sa porušujú spoločné hodnoty, čiže tu je akýsi dvojitý meter. A pýtam sa, či máte nejaké plány alebo nejakú predstavu o tom, ako by sme mohli e, nasmerovať vnútroštátne politiky a spoločné politiky, zosúľadiť ich tak, aby občania nemali pocit, že sa používa dvojitý meter. Čiže možno prípady údajného e, porušovania slobody prejavu v Taliansku nevieme napríklad, či také v skutočnosti boli alebo nie. Ale na druhej strane hovoríme, že dobre, to sú vnútroštátne záležitosti, tie neriešime ale pritom sa týkajú veľkej skupiny občanov, takže chcela by som vedieť, e, čo mienite spraviť v otázke porušovania práv národnostných menšín, e, e, ako chcete zabezpečiť, aby sa používal rovnaký meter na všetko a ako si predstavujete vzťahy medzi vnútroštátnymi a spoločnými politikami v kontexte práv národnostných menšín. Ďakujem pekne. Ε, ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ότι βρίσκεται μαζί μας. Pekne ďakujem. Rada by som poďakovala pánu Botelimu, že prišiel. Mám veľmi dôležitú otázku, pán Botoli. Aký bol najväčší problém, ktorý ste doteraz riešili ako vnútroštátny alebo národný ombudsman a ako ste sa s ním vysporiadali, ako ste ho vyriešili? Máte pocit, že sa môže čosi podobné stať aj na európskej úrovni? Alebo druh problémov, typ problémov, s ktorým sa budete stretávať ako európsky ombudsman, budú veľmi odlišné? Ďakujem, pani predsednička. A ja by som rada privítala pána Botoliho. Hovorí pani Harkin, je mi ľúto, že som tu nebola po celý čas vašej prezentácie, ale bola som tu počas väčšiny. Mám dve otázky. Pán Botoli, transparentnosť. 1409 vyhlaška o transparentnosti, ktorá sa týka európskych inštitúcií a ktorá sa týka aj členských štátov, aj aplikácie európskych eh, zákonov. To je moja téma týka sa európskej úrovne, týka sa vnútroštátnej úrovne, zabezpečuje, že verejnosť má prístup k informáciám o Európskej únii. Ako vidíte vašu úlohu pri zabezpečovaní toho, že práva, ktoré sú zakotvené e, v týchto právnych normách, naozaj sú dostupné pre občanov a ako by ste zlepšili prístup občanov k týmto informáciám? Moja druhá otázka je oveľa kratšia. Ako by ste osobne prispeli k zlepšeniu služieb, k mentalite EÚ, ktorá má poskytovať služby občanom. Súvisí to s vetou z vašej prednášky, kedy ste hovorili o inštitúciách, ktoré sa stávajú sebe, sami sebe slúžiacimi, namiesto toho, aby slúžili záujmom občanov alebo klientom. Ako by ste zaručili ako európsky ombudsman, že vaša inštitúcia nebude slúžiť len sama sebe? A napokon inštitúcia Európskeho ombudsmena má väčšinu času a hádam celý čas dočinenia s občanmi, musí byť ústretová voči občanom. Mnohí občania jednoducho nevie, nevedia, že existujú mnohé rozmanité európske inštitúcie. A preto sa pýtam, niektorí z nás, ktorí žijeme v strede, uprostred európskeho diania, si nevždy uvedomujeme, že ľudia sa k nám obracajú, sa na nás obracajú, chcú pomoc a podporu a nevždy vedia presne, na ktorú inštitúciu sa obrátiť. Ďakujem. Pán Orkin. Pani Oken. Veľmi rada by som vám poďakovala za to, že ste prišli. Ja mám jednu otázku. Pokladám ju za zásadnú pre ombudsmena. Táto otázka sa týka rozumného spravovania dobrej overenej praxe, ktorej by sa mal pridržiavať ombudsman v európskych inštitúciách. Myslím si, že existuje právny základ sú dva nové články, o ktoré sa môžeme oprieť aby sme mohli zaviesť dobrú, dobre spravovanú administratívu vo všetkých európskych inštitúciách. Ako by ste vy naložili s týmito dvoma novými článkami, ak by ste chceli, aby tieto pravidlá, právne normy dobrej praxe, overenej praxe, spravovania administratívy platili v európskych inštitúciách? Ďakujem, pán Salavrakos. Ďakujem, pán Botoli, že ste prišli. Mám nasledujúcu otázku. Mám pocit, a možno nie som jediným, že sa veci menia. Mnohé veci sa menia v dnešnom čase v Európe a menia sa veľmi rýchlo. Je to pre imigráciu, Je to pre to, že prichádzajú ľudia z rôznych kultúr a odlišných kultúr, odlišných náboženstiev a majú aj iné názory na život vo všeobecnosti. Súd pre ľudské práva, keď posudzoval talianský prípad, vydal verdikt, v ktorom sa hovorí, že nesmú byť kríže vyvesené v školách ako symboly, kresťanské symboly. A Taliani, ktorí sú narodení v Taliansku, ktorí sú vierovýznaním katolíci, kresťania, sú teraz vo veľmi ťažkej situácii. Ukazuje to, že potrebujeme nastoliť rovnováhu v oblasti ľudských práv medzi jednotlivými právami ľudskými. Ako vy vidíte túto rovnováhu? Ako by ste zabezpečili rovnováhu medzi jednotlivými ľudskými právami? Vyváženosť. A aké limity vidíte v hodnotových sférach? Dal som vám jeden príklad, ale môžem uvieť viacej hodnotových sporov. Myslím si, že tým, sme ukončili prvé kolo otázok z našej skupiny a teraz odovzdávam slovo pánu Botolimu. Keď odpovie na svoje otázky, potom bude nasledovať spontánna rozprava podľa postupu Catch the Eye. Nech sa páči, pán Botoli, máte slovo. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopodomani per rispondere. Myslím, že by mi trvalo niekoľko dní, aby som dokázal odpovedať na všetky otázky. Myslím, že tieto otázky sú naozaj veľmi dobre položené, týkajú sa úradu ombudsmena a najmä úradu Európskeho ombudsmena. Čo sa týka zlepšenia zlepšení, o ktorých sa tu hovorilo. Najprv sa vyjadrím k prvej otázke. Keby som bol zvolený do funkcie Európskeho ombudsmena, a keby to bolo hneď zajtra, mohol by som vám podrobne odpovedať na otázky, ak by ste mi ich predložili písomne od všetky otázky, ktoré položil tento výbor. A dostali by ste moje uistenia. A myslím si, že najdôležitejšia vec nie je zabezpečiť princípy, zásady, na ktorých stojí táto práca vo všetkých regiónoch, vo všetkých oblastiach. Myslím si, že podpora občanov v ich vzťahu k verejnej administratíve, keď si myslia, že úrady verejnej administratívy porušujú ich práva, je dôležitá otázka a je treba sa v tejto oblasti vyhybať nedorozumeniam. Je to úloha každého ombudsmena v akejkoľ- akejkoľvek krajine, v akomkoľvek regióne pôsobí. Ale čo sa týka úlohy európskeho ombudsmena, podľa môjho názoru je tu ešte jeden aspekt, ktorý je rovnako dôležitý. A nemyslím si, že tento aspekt je plne uvedomovaní. Článok 5 e, pokladám za článok 5 e, čla, štatútu Európskeho ombudsmena. Pokladám za článok, na základe ktorého môže Európsky ombudsman spolupracovať s kolegami a s ďalšími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. V podstate takáto spolupráca, podľa môjho názoru, je čosi, čo treba ďalej rozvinúť. Skutočne verím, že musíme zaujať proaktívny prístup, najmä Európsky ombudsman musí byť proaktívny vo vzťahu k inými, iným ombudsmenom a ďalším inštitúciám ľudských práv. A ako som už naznačil vo svojom úvodnom prejave, existujú isté oblasti, ktoré patria len do pôsobnosti vnútroštátnej legislatívy, len do pôsobnosti európskych štátov a obhajcovia ľudských práv, ktorí boli vo svojich úradoch celé desaťročia, však nikdy neobstáli a neobhájili svoje ďalšie pôsobenie v týchto funkciách. Závisí to aj od toho, ako sú nastavené právne normy o činnosti Európskeho ombudsmena. Mnohí občania v Európe majú až dokonca pocit, že aktivity ombudsmena sa tak vzdialili bežným ľudským problémom, že sa ombudsmen naozaj už vyjadruje len od stola a nevie, čo sa deje v realite. Podľa mňa preto Európsky ombudsman musí zvýrazniť svoju aktívnu spoluprácu. Musí mať v dispozícii sieť, s ktorými s ktorou prostredníctvom ktorej spolupracuje so všetkými inými obhajcami ľudských práv a organizáciami. Nemusí to robiť každodenne, ale samozrejme, že cez e-maily, cez telefonáty, cez semináre sa musí e, udržiavať e, informovaný a v kontakte s ostatnými ktorí pracujú v tejto istej oblasti. A takto by som si predstavoval svoj úrad, takto by som dúfal vykonávať svoju prácu. Ak ombudsman nájde zjavné porušenie práv európskych občanov, porušenie, ktoré spadá do jeho jurisdikcie, musí konať. Kedykoľvek narazíme na nerovnosť prístupu k občanom v jednotlivých regiónoch, musíme konať. Keď sa teraz pokúšam odpovedať na otázku, čo má robiť Európsky ombudsman, odpoveda má byť v kontakte s parlamentmi, konkrétne s petičnými výbormi, pretože práve tam sa prejednávajú podobné prípady a zviditeľňujú sa. Nepotrebujete žiadnu obrovskú právnu zmenu alebo nejaký prípad, ktorý zbudí senzáciu a všetci o ňom hovoria. Podľa mňa E, takéto záležitosti síce môžu prispieť k autorite tohto úradu, ale myslím si, že každodenná práca s petičnými výbormi parlamentu e, sú tým základným, ktoré, základnou činnosťou, ktorá vyšle tú správnu, to správne posolstvo o tom, ako má vyzerať práca ombudsmana. Teraz niečo k menšinovým právam. Jedným zo zásadných úloh obhajoby práv občanov ktorú má vykonávať ombudsman, na ktorejkoľvek úrovni už pracuje, nie je ani takto ochraňovať všeobecné abstraktné práva, ale ochraňovať tých, ktorých práva boli porušené a filozof Bobdiu nazýval tieto práva právami druhej generácie. Sú to ženské práva, práva detí, práva postihnutých, práva emigrantov. Tieto práva druhej generácie sú najslabšie ukotvenými spoločnosti a preto potrebujú väčšiu ochranu. Myslím si, že môžeme naozaj vziať za bernú mincu, že keď obhajujeme práva občanov, určite treba konať citlivo a brať do úvahy tých najzraniteľnejších spoločností. Čo sa týka menšinových práv, ako viete, niektoré krajiny už ustanovili obhajcu občanov, respektíve ombudsmana, ktorý sa špecializuje na ochranu menšinových práv. Každý ombudsman iste je presvedčený, že jeho úlohou je ochraňovať tých najslabších spoločností a najzávažnejším problémom, ktorý som zažil vo svojej funkcii ako ombudsman, bolo to tých 10 rokov, ktoré som pracoval v regióne Veneto. Bola to záležitosť, ktorá sa týkala celej, celého štátu, celého Talianska. V Taliansku totiž nie je národný ombudsman a asi 50 rokov sme už čakali, kedy sa niekto ujme tohto úradu. Medzi tým museli konať regionálni ombudsmeni, aj keď išlo o spor s ústrednou vládou. Najväčší problém, ktorý som ja riešil počas 10 rokov v úrade, bola izolácia v regióne Veneto, ktorú sme tam zažívali, tento región v dispozícii veľa zdrojov a v roku 2001 sme mali 800 vypočutí, 1100 rozličných prípadov. Takže v oficiálnom registri prípadov sme veľmi vysoko, čo sa týka pracovného zaťaženia. Oblasť komunikácie bola pre nás jednou z najdôležitejších. Vo všetkých regiónoch Talianska to bolo rovnaké. Ľudia si neuvedomovali, že existuje niečo také ako pozícia ombudsmana. Na jednej strane musí ombudsman podporovať kultúru ľudských práv, nielen obhajovať porušenia jednotlivých ľudských práv na akademických fórach a prostredníctvom stretnutí a kontaktov, ale mal by byť v kontakte so všetkými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú podievajú podobnými záležitostiami. Ombudsman však musí zabezpečiť aj to, že ľudia, ktorí žijú v jeho regióne, v jeho štáte, vedia, že existuje pozícia ombudsmana, inštitúcia, ktorá je k dispozícii zdarma, na ktorú sa môžu obrátiť už v úvodných fázach sporu, keď majú pocit, že ich práva porušila práve vláda alebo nejaká verejná ustanovizeň. Na začiatku som hovoril o izolácii. Veneto napríklad vôbec nemalo výbor pre petície a preto tam bol ombudsman osamelým bojovníkom. Potreba zviditeľniť tento úrad bola ťažkou, hoci to, že bol tento človek taký osamelý, e, pomohlo. Zároveň sa stal istým porovnávacím štandardom Našťastie, petičný výbor v Európskej únii môže poskytnúť taký porovnávací štandard, ale keď sa vraciam k svojej práci, konkrétnej práci, rok po roku som musel vytvárať ako keby vlastné výbory pre petície. Neboli to oficiálne petičné výbory, boli to akési skupiny zastupiteľov e, z mojej oblasti, za ktorú som bol zodpovedný. Ľudia, ktorí boli citliví na ochranu ľudských práv, a tieto neformálne skupiny mi pomohli nielen pri vypočutiach, ale ma aj podporili v mojich iniciatívach. Mal som pocit, že niektoré aktivity boli zásadne dôležité a ako také som ich aj presadzoval pri ochrane ľudských práv. Pýtali ste sa ma aj na prístup občanov k informáciám aké opatrenia je možné urobiť, aby sa ľuďom zlepšil prístup k oficiálnym úradným dokumentom. Je to základným princípom v akejkoľvek krajine, v akomkoľvek regióne a súvisí to s ochranou ľudských práv. Myslím si, že to je základ celého systému, nielen v Európskej únie ako takej, ale aj v jednotlivých členských štátoch. Prístup k úradným dokumentom je veľmi dôležitý a zabezpečuje, že sú ľudské práva chránené ako také. A predovšetkým musím povedať, že som veľmi spokojný so legislatívou, ktoré, e, legislatívou ktorú prijala EÚ pre úrad Európskeho ombudsmena a je možné si vyžiadať akýkoľvek dokument podľa tejto legislatívy. Je to čosi, čo sa zdá prirodzené, pretože povinnosťou ombudsmena je umožniť prístup k všetkým dokumentom, pokiaľ samozrejme nie sú chránené tajomstvom, ale okrem týchto dôverných všetky môžu byť sprístupnené. Ombudsman nemá uvaľovať žiadne embargo na dokumenty. Keď som pracoval v regióne Veneto ako ombudsman. Niektoré dokumenty boli v dôverných archívoch označené ako dôverné a preto nie je možné sa k ním dostať veľmi rýchlo, ale je to možné postupom času vyžiadať si aj takéto dokumenty. Ombudsman v Taliansku má takéto právomoci, hoci je to citlivá záležitosť, ale ombudsman nemá v žiadnom prípade obmedzovať právo ľudí vidieť dokumenty, pokiaľ naozaj nie sú označené ako dôverné. Teraz k záležitosti inštitúcií, ktoré sa správajú sebastredne, ktoré slúžia akoby samé sebe. Myslím si, že je to základný aspekt práce Európskeho ombudsmena? V Európskej únie, Unii sú ústavy, ktoré stavajú jednotlivca do centra ústavy, do centra práv. Takýto jednotlivec má nárok na uplatňovanie svojich práv ako suverenný človek, a inštitúcie, ktorým delegoval tento jednotlivec isté právomoci, majú slúžiť v suverénnom záujme jednotlivca. Organizácie, ktoré majú tieto právomoci, takúto pôsobnosť, niekedy zabúdajú, že cieľ ich existencie samotnej je obrana tohto jednotlivca. Ak sa rozhodnú zhromažďovať moc a konať seba stredne a občana vnímajú len ako kanál, prostredníctvom ktorého prechádza ich vlastná suverenita ako inštitúcií, všeličo je potom možné. Aj keď sú práva zakotvené v, v ústavách jednotlivých členských štátov, aj tak je možné, že sa stane, že nie sú chránené, pretože politici alebo členovia vlády jednoducho zabudnú, kde sú hranice ich roli a považujú prost, občanov len za prostriedok, ktorý je dobrý len na to, aby raz za čas šiel k voľbám a tým slúžil inštitúciám. Takéto čosi je pre nás zásadným problémom, problémom zásadného významu a je smutné, že v Európskej únii, ktorá je našou, existujú aj takéto problémy. Napríklad v nejakom regióne Talianska po 20-ročnom pôsobení re- regionálneho ombudsmena sa nejaké právo, nejaký nový zákon schváli po 20 minútach a je to zákon, ktorý má obmedziť práva ombudsmena, pravdepodobne to znamená, že práva občanov takéhoto regiónu budú obmedzené, keď si ich porovnávame, porovnáme s takým regiónom, kde politici neobmedzili práva ombudsmena. Politici, ktorí dokázali prijať takýto zákon, pravdepodobne zabudli, že berú z rúk ľudí ich základné ľudské práva a sú to ľudia, ktorí ich zvolili do ich úradov. A to sú práva, ktoré majú oni z pozície svojho úradu chrániť. Je to istým krstom, ohňom pre politika, ale vo všetkých moderných štátoch, hoci platí princíp právneho štátu, je možné, že sa takéto veci udejú. Veci by sa mali riešiť súdne, mimosúdne alebo prostredníctvom takých inštitúcií ako je inštitúcia ombudsmena. V čase finančnej a hospodárskej krízy by som rád vedel, či v mojom regióne a či vlastne v celej Európe sú občania schopní presadiť si vlastné práva, uplatniť si svoje práva, ak majú pocit, že im ich porušili. Možno ich nie je až toľko, pretože prístup k súdom je nákladný a niekedy treba profesionála, aby posúdil, čo sa stalo, niekedy je to pomalý a zdlhavý proces. Práca, ktorú vykonáva ombudsman, je však zdarma, úplne zdarma a rýchlejšia ako súdne procesy. Je to preto, že v prípade práce ombudsmena netreba prejsť všetkými právnymi obštrukciami a predpismi, ktoré treba splniť. Skôr ide o akúsi mediáciu. Je to úprimná arbitráž e, medzi vládou a niekým, kto si myslí, že jeho právo bolo porušené, s cieľom vyriešiť tento problém. Ide, to, ide tu o nastoľovanie ľudských práv. V takejto situácii môže ombudsman zavážiť silou svojho úradu, váhou svojho úradu, aby podporil ľudské práva. A posledný bod, o ktorom som chcel hovoriť a ktorým, ktorému sa v debatách e, ľahko dá vyhnúť, je komunikácia ako taká. Európsky ombudsman musí vedieť zabezpečiť že všetci európsky občania, nielen inštitúcie v Európe, nielen Európsky parlament, nielen politici v Európe, ale že občania Európskej únie sú informovaní o inštitúcii ombudsmena, že sú si je vedomí, že takáto inštitúcia existuje a občania musia vedieť, že keď majú občania dočinenia s európskymi inštitúciami, ombudsman je niekto, kto ich môže podporiť, hoci sú z inej krajiny, z iného regiónu. Je to niekto, ktorý, kto vie všetko alebo veľa o rôznych krajinách, o rôznych regiónoch. V Európe je takéto čosi niekedy ťažké, niekedy je ťažké predstaviť si, že Európsky ombudsman by mal mať takéto poznatky, Skôr majú ľudia pocit, že je akýsi vzdialený od problémov regiónov a preto musí Európsky ombudsman vyvinúť úsilie, aby presvedčil ľudí, že je schopný posúdiť všetky takéto nuancy a vie o tom, čo sa deje v praxi. Dúfam, že ma neobviníte o, z toho, že tu chcem hovoriť o korupcii, ale chcela by som len vzdať hold predsedničke petičného výboru, toto je brožúrka, ktorú publikoval môj úrad. Je to akýsi kreslený príbeh. Na jednej strane sú obrázky a na druhej strane príbeh. Je tam aj 30 tabuliek v tejto brožúrke. Za 4 hodinu je možné, aby dieťa, ktoré navštevuje strednú školu, sa oboznámilo, aké všetky základné práva existujú. Právo na bývanie, právo tehotných žien, právo na prácu, právo na zdravie pre ľudí, ktorí sú v nemocnici, právo na vzdelanie. To je len niekoľko príkladov a obrázkov, ktoré sú v tejto brožúrke, z ktorých môže každý si vyvodiť, aké má práva. Prvým ombudsmenom histórii bol niekto v Ríme, kedy sa hovorilo o res publica, publike veci verejnej, z ktorej sa potom stala republika, takže z Zo siedmých vrškov, na ktorých stal Rím, sa tieto práva dostali na úroveň všetkých ľudí, ktorí žili v Ríme a ktorí sa mohli dovolávať jeho pomoci. Ľudia teda vedia, že úrad ombudsmena má dlhú tradíciu, že siaha až do starého Ríma a niekedy sa v debate kladie dôraz na rôzne veci. Ja dúfam, že ja som položil dôraz na to, že som že veľmi rád vykonávam svoju prácu, vykonávam ju značením a rád by som pokračoval. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Botoli. Nasleduje spontánna rozpráva podľa procedúry Catch the Pani Gomez. Ďakujem pekne. Áno, odpovedali ste na moju otázku, ale chcela by som ešte pokračovať trošku na túto tému. Máte naozaj veľmi, veľmi dobrú e, v podstate reputáciu toho, že prezentujete dobre svoju činnosť, zapájate študentov vo, v regióne Veneto, informujete, ale v pozícii Európskeho ombudsmana je to trošku iná situácia. Aké metódy by ste si vybrali a na šírenie osvety a informovania obyvateľstva o tom, aké majú práva? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som rada položila otázku, pretože ste vysvetlili do detajlov, ako si predstavujete vašu úlohu, Eh, voči občanom, voči národným ombudsmanom. By som sa chcela opýtať, ako si predstavujete vašu úlohu a váš vzťah s inými európskymi agentúrami, ako napríklad Europol, Európska investičná banka a tak ďalej. To všetko v podstate má dočinenia s občanmi. Takže ako si predstavujete úlohu ombudsmana vo vzťahu s týmito inštitúciami a agentúrami? Ďakujem. Äh, no, ďakujem, pani predsednička. Pán ja srdečne ďakujem, že ste dnes prišli. Ja sa chcem ospravedlniť. E, ja som nebol na začiatku, žiaľ, vášho, vášho prejavu, ale musím povedať, že čo sa týka Európskeho obmucmana e, a petičný výbor, to sú všetko uh, inštitúcie, ktoré zastupujú nálady a názory našich občanov, pretože keď eh, občanom Európy, eh, keď sa majú dobre, tak máme málo, málo stiažností. Keď eh, sa im nevedie celkom dobre, tak ich máme viac. My sa aspoň takto chápeme ako taký si barometer. ja by zaujímalo, že ako si predstavujete spoluprácu medzi tým Európskym uh, ombudsmanom a petičným výborom, ako zabrániť určitým prelínaniam sa. A to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme najlepšie sú vždy petície, kedy možno občanom pomôcť. Myslím, že mm, vy e, to vidíte rovnako. Ja vám chcem e, povedať srdečnú vďaku. Tu je aj určité také zadosťučinenie pre nás. Takže ako možno, my chceme samozrejme všetci pomôcť občanom, ale uh, takisto chceme lokalizovať a analyzovať určité smernice a nariadenia. Takže vidíte svoju úlohu tiež v tom, že by ste parlament relatívne, alebo nás teda upozorňovali na určité mm, diery v legislatíve, tak aby sme to mohli vylepšiť na ochranu občana. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Možno je ešte pán Stavrakas, máte ešte nejakú doplňujúcu otázku? Áno, pretože moja otázka žiaľ nebola zodpovedaná. Ja som e, chcel e, sa opýtať následovne, ja som to už aj tú otázku aj položil, ako, e, aké sú hranice pre e, tie E, pre, pre ľudské práve. To znamená, že nemali by sme nasledovať len e, túto romantickú predstavu nejakého e, zariadenia. Ja by som chcela páno, chcel pánu Botolovi, Botolimu sa opýtať, aký jeho postav v tejto veci. To znamená, že čo je potrebné dodržiavať pri ľudských právach. Čo znamená, že aký postoj treba zaujať. Napríklad konflikt medzi hodnotami a povinnosťami. To je niečo, čo sa každý deň deje. A ja som skutočne presvedčený o tom, že by sme mali mať niečo v ruke v rukách, pretože justícia je niekedy veľmi pomalá. A keď ide o ľudské práva, musíme nájsť veľ, niekedy veľmi rýchlo riešenie, riešenie, ktoré je pre dobro občanov a ktoré je objektívne. A musíme si nejakým spôsobom e, nachádzať riešenia aj v týchto konfliktoch medzi právami a povinnosťami. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam, v podstate úloha petičného výboru ani úloha ombudsmana, my nehráme Mikuláša, my v podstate máme <clears throat> na starosť, alebo ombudsman si má plniť len svoje záväzky a povinnosti, funkcie ombudsmana len čo je v rámci kompetencie ombudsmana. To je všetko. Inak môžeme hovoriť o právach menšín, o ľudských právach. Pokiaľ viem, tak v Európsky ombudsman nemá žiadnu kompetenciu v tejto oblasti, ale predsa len prosím, zohľadnite to, že kompetencie sú dobre zadefinované a mali by sme sa vyjadrovať len výlučne ku kompetenciám Európskeho ombudsmana. Ďakujem. Sì, corretto, onorevole Bossinaro, anche perché queste valutazioni implicano... Áno. Čo sa týka týchto odhadov, tieto eh, majú aj politický charakter a toto nemôže byť v kompetenciách Európskeho ombudsmana. Čo eh, chceme, ja by som chcela poprosiť pána Botoliho, aby, Botoliho, aby eh, za, v ďalších 7 minútach ešte odpovedal možno, že trošku presnejšie o tej svojej predstave ďalšej spolupráce. To znamená, že aké mechanizmy sme mohli zriadiť, tak aby bola tá spolupráca lepšia. Obom, nám, obom inštitúciám ide o e, ochranu ľudských práv občanov a výkone takisto e, kompetencie, ktoré, e, sa, ktoré majú brániť a chrániť ľudské práva v Európe. No ďakujem veľmi pekne na tú možnosť komunikácie. Ja už som na to odpovedal, myslím, ale myslím si, že je toho čím ďalej tým viac, ale ľudia vedia, že takáto inštitúcia ombudsmana existuje. Aké prostriedky máme, aby sa občania o tej funkcii dozvedeli? Tých môže byť veľa. Uh, veľmi účené napríklad bolo využívanie televíznych spotov a a boli to napríklad kreslené obrázky. bolo užitočné hovoriť o funkcii Európskeho ombudsmana napríklad e, v televíznych programoch, kde mohli ľudia zatelefonovať a položiť ombudsmanovi otázku. A my sme zistili, že asi o deň neskôr po týchto televíznych programoch e, exponenciálne narastali rôzne žiadosti o pomoc. Takisto je potrebné šíriť informácie prostredníctvom škôl, rôznych publikácií a pomocou učiteľov je dôležité napríklad viesť schôdze, konferencie s advokátmi, konferencie s právnikmi. Tých fóriem je množstvo. Je takisto dôležité využívať <laughs> fantáziu, ale predovšetkým mať to základné úsilie a práve aj tým, že ochranca ľudských práv sa nesmie obmedzovať len na svoje činnosti, ale musí informácie stále šíriť na jednej strane samozrejme o právach občanov, ale na druhej strane o tom, čo on môže urobiť. No a teraz vzťah ombudsmana k ďalším agentúram. Ombudsman bol povinný vždy spolupracovať s verejnou správou a to o to viac, um, keď sa tým pomáhalo otvorenosti verejnej správy, takže čím viac eh, on komunikoval s verejnou správou, tým viac s ním chcela verejná správa hovoriť, pretože on to považoval takisto za samozrejme. Je jasné, že táto spolupráca, ku ktorej dochádza v situácii, kedy sú otvorene porušované práva, že táto komunikácia potom musí nasledovať tak, aby sa diala zákonným spôsobom aj e, s ohľadom na osobu, ktorá sa konkrétneho porušenia práv dopustila. A musí sa potom v tomto prípade chovať prísnejšie, pretože e, sa hovorí potom o a pracuje sa na základe porušeného práva. Čo sa týka e, situácie s petičným výborom, ja som o tom hovorila. Ja som e, aj vysvetlila, prečo som sa cítil trochu sám v mojom regióne, pretože tam som nemal žiadny petičný výbor. Neexistuje žiadne lepšie alebo väčšie uznanie činnosti petičného výboru, ako myslím si, že práve toto, pretože európsky poslanci uh, ktorí e, sú práve v tomto petičnom výbore, môžu ovplyvňovať legislatívu a majú nástroje, ktoré sú pre ombudsmana dôležité a ktoré môže vo svojej každodennej práci využívať. Takže je treba, aby využívala aby e, dochádzalo teda k takým zájomným oznámeniam, aby petičný výbor e, sa informoval. A je takisto treba, um, aby ombudsman takisto vedel o tom, ako pracuje petičný výbor. Ja samozrejme mám, takú generálnu, eh, mám generálny záujem na spolupráci so všetkými, ale aj na spolupráci s petičným výborom. Ja som pocitil určitý kritiku, možno v tom eh, poslednom príspevku, kde sa hovorilo o tom, že verejný ochranca, teda ako moja osoba, že táto osoba by sa nemala zaobrať všetkými ochranami ľudských práv, ale zaoberať sa hlavne funkciami alebo kompetenciami, ktoré sú zverené verejnému ochrancovi práv. Ale verejný ombudsman nemôže zabúdať na ľudské práva. Ako by mohol zostať pokojný, keď dochádza k, k porušovaniu nejakých práv alebo k diskriminácii bez hľadu na úroveň. Pretože keď bránim nejakého občana, tak to robím preto, lebo tento človek príde ako jednotlivec a prehlási, že mu zo strany administratívy bolo upreté nejaké právo. ja sa snažím preštudovať problém daného občana. No a ako by som mohol zabúdať na ľudské práva, ktoré sa týkajú všetkých národov a všetkých verejných správ? Verejný ochranca práv musí byť chápaný ako určitá vetva stromu, ktoré má svoje, určité svoje korene. A týmito koreňmi, tieto korene predstavujú ľudské práva a vetvy sú e, kvázi ochrana a toto sú vlastne ombudsmani. Títo nemôžu byť ľahostajní k tomu, čo sa deje v koreňoch, pretože keď ochorejú ko, e, korene a poruší sa kmeň, tak e, vetvy strácajú vlastne svoj dôvod na existenciu. Takže e, čo sa týka nejakej siete, ktorá je už viac menej hodová, každý z vás by mal byť informovaný o tom, čo sa tam deje. Aj na základe tej siete a prostredníctvom úzkej spolupráce s petičným výborom. A samozrejme petičnému výboru možno oznámiť, že nastalo isté porušenie práv obč- u občanov Tu máme určitú povinnosť takisto oznámiť, že v niektorých krajinách sa v danom momente, že tu je potrebné niečo kritizovať. A ja som už v jednej zo svojich písomných odpovedí uviedol, že by mali nastať konzultácie medzi petičným výborom a ombudsmanom a že tieto konzultácie by mali byť povinné. Neznamená to, že by ombudsman bol takýmto spôsobom autorizovaný ku svojej činnosti, na svoju činnosť. Ale, a prečo to hovorím? Stalo sa u nás v Taliansku, že um, Aha, pani presnička prerušuje rečníka. Áno, v tejto situácii, teda tá sieť ombudsmanov, ochrancov sieť pri zrušení úradu jedného z nich zasiahla. A naďalej tu existuje kontakt, aby sme zistili, či e, sa dá ešte hovoriť ďalej so štátnou alebo regionálnou správou a obnoviť prípadne tento úrad ombudsmana. To znamená, že ombudsman musí reagovať, keď tu vidíme nebezpečenstvo porušenia ľudských práv. Áno, ďakujeme, pán Botoli, hovorí pani predsednička. Pán Botoli nás musí opustiť a my budeme pokračovať ďalej. Chcem poprosiť pána Diamandura sa, aby si k nám prisadol a budeme pokračovať vo vypočutí druhého kandidáta. Takže odovzdávam slovo pánovi Diamandurosovi. La ringrazio, signora Presidente. Ďakujem, pani predsednička, za toto pozvanie k vám do výboru a pokiaľ môžem, budem hovoriť ďalej po anglicky. Vážená pani predsednička, vážení pani poslanci, ďakujem za túto príležitosť predstaviť vám svoju víziu a špirácie na funkciu Európskeho ombudsmana. Môj životopis ktorý som vám dal k dispozícii v 23 jazykoch, hovorí o hlavných prínosoch, ktoré môžem priniesť do tohto úradu. Poprvé, moja profesionálna skúsenosť štátne, štát, e, štátneho úradníka ako akadémik, ktorý založil Národného ombudsmana v Grécku, ako ombudsman za, od apríla 2003. A po druhé, dlhodobé nestranické stanovisko Chcel by som sa verejne poďakovať 25 e, členovského parlamentu z všetkých 27 členských štátov, pardon, 252, ktorí schválili moju kandidatúru do týchto volieb. Som poctený tým, že toľko poslancov zo všetkých politických skún, skupín mi dalo svoju podporu. Som presvedčený o tom, že takáto široká podpora je dôležitá pre zachovanie dôveryhodnosti a legitimnosti európskeho ombudsmana v očiach európskych občanov. Chcel by som na úvod tej podstatnej časti hovoriť o hlavných výsledkoch svojej práce ombudsmana od roku 2005 až do súčasnosti. Môžeme to zhrnúť do takých troch kapitol. Po prvé, posilnená, vylepšená kultúra poskytovania služieb občanov v európskych inštitúciách. Po druhé, efektívnejšia náprava pre občanov v prípade, keď nie sú rešpektované ich práva. A po tretie, lepšia, väčšia transparentnosť. Výsledky boli dosiahnuté cez riešenie sťažnosti a, vlast- a z vlastnej iniciatívy v európskych inštitúciách a orgánoch. Podporoval som najlepšie postupy tým, že som zverejňoval vo svojich výročných správach tie kľúčové prípady, kde som ukazoval, poukazoval na prípady dobrej štátnej správy. Som presvedčený o tom, že komisia vyriešila problém neskorých platieb občan, pre všetkým v súvislosti s občanmi a malými podnikmi. Presvedčil som európske inštitúcie a orgány o tom, aby riešili problém problémy, ktoré vyplývali z nadmerných byrokratických žiadostí, ktoré majú dopad na mimovládne organizácie a malé a stredné podniky. Pomohol som Európskemu Európskemu úradu pre nábor a výbor EPSO, aby e, mal lepší proces, ktorý rieši otázky sťažnosti kandidátov. Výsledkom toho bolo roku 2008 to, že e, bolo, sťažnosti o 40, bolo 40% menej sťažností na EPSO v porovnaní s rokom 2007. Presvedčil som Európske inštitúcie a orgány, aby reagovali aj na tie žiadosti občanov, na ktoré predtým neodpovedali, aby zohľadnili názory občanov pri rozhodovaní. Takisto som v praxi presadzoval to, čo som kázal. Snažil som sa ísť dobrým príkladom. Čo sa týka poskytovania služby občanom, predovšetkým som prijal jednoznačnejší formát pre príjmanie rozhodnutí. Zabezpečil som e, školenie právnickej angličtiny pre svojich pracovníkov, aby sa lepšie vedeli dorozumieť mal som asi 200-800 verejných vystúpení v Európskej únie, aby občania vedeli, aké majú právo stiažovať sa a predovšetkým, aké majú práva v rámci európskej legislatívy. Čo sa týka e, rozpočtu, uplatňoval som správne praktiky riadenia rozpočtu, prehodnotil som webovskú, prepracoval som webovskú stránku Európskeho ombudsmana tak, aby bola informatívnejšia, užitočnejšia a prístupnejšia vo všetkých 23 jazykoch. Ročné správy, výročné správy som skrátil. Uh, E, sú hutnejšie, zameranejšie, úprimnejšie, ale takisto aj ich, ich príprava trvá kratšie. Takisto som zlepšil dostupnosť a efektívnosť opravných prostriedkov, ktoré majú občania k dispozícii, ako na úrovni EÚ, tak na úrovni členských štátov. Na úrovni únie som uplatňoval rýchlejšie a flexibilnejšie postupy. Priemerná doba šetrenia je skrátená na 12 mesiacov a väčšina sťažností je vyriešená do 3 mesiacov. E, mám interaktívnu príručku, ktorá pomáha občanom, spoločnosťam, ovládnym organizáciám, združeniam a iným organizáciám nájsť ten orgán, ktorý je najvhodnejší na to, aby riešili sťažnosť alebo aby im poskytoval tie informácie, ktoré potrebujú. E, ten, tento manuál využilo viac ako 24 tisíc občanov, odkedy bol daný k dispozícii v januári tohto roku. E, dohodol som sa na memorande o porozumení s Eborom, v rámci čoho banka e, zlepšila svoje opravné prostriedky voči zainteresovaným stranám. Takisto som e, zabezpečil ďalšie preskúmanie kritických pripomienok, posilnil som e, vyšetrovacie právomoci, ktoré mi dal parlament v rámci štatútu ombudsmana v roku 2008. Na úrovni členských štátov som spolupracoval s národnými a regionálnymi ombudsmanmi a výrazne som posilnil kapacitu Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov. Cieľom je poskytovať služby občanom v ich volebnom odvode. Táto spolupráca sa zlepšila aj prostredníctvom vyše stovky informatívnych návštev vo všetkých členských štátoch, kde som sa stretal s občanmi, štátnymi úradníkmi, predstaviteľmi občanskej spoločnosti, občanskej spoločnosti, vlády a tak ďalej. Takisto som zabezpečil prehlásenia všetkých členov e, a informácie o tom, aké služby ponúkajú občanom, ktoré majú problémy s uplatňovaním svojich práv v rámci európskej legislatívy. Posilnil som poradenské služby na úrovni národných a regionálnych ombudsmanov, ktoré kladli dotazy na európske právo a interpretáciu. Tieto informácie z mojej strany mi pomohli presvedčiť členské štáty a vnútroštátnu správu, aby náležite uplatňoval európsku legislatívu. A na záver podporil som a zabezpečil lepšiu kooperáciu medzi ombudsmanmi a Európskou sieťou Solvit. Takisto som zabezpečil transparentnosť tým, že som efektívne riešil množstvo sťažností v rámci nariadenia z roku 2001, ktoré zabezpečuje zásadné práva občanov na prístup k dokumentácii. Tým, že som podpísal memorandum o porozumení s Európskym úradom na ochranu údajov, zabezpečila sa lepšia interpretácia pravidel ochrany osobných údajov. Tým, že som podporoval parlamentnom parlamentným výborom pri rozprave o nariadení v roku 2001 tým, že som rozvíjal kontakty s európskymi e, národnými zástupcami členských štátov, položil som základ pre budúcu spoluprácu. Celkové sa dá povedať, že sa nám podarilo pomôcť 80 tým, ktorých ma oslovili, či už priamo, alebo tým, že som poskytol informácie o tom, kde, na koho sa majú najlepšie obrátiť, keď ja osobne som nemohol vyšetriť ich stiažnosť. Moje aktivity viedli k tomu, že sa zdvojnásobilo v podstate pokrytie činnosti Európskeho ombudsmana a veľmi, tie vysokoprofilové prípady som riešil v rámci práva na obranu, prezumciu nevin, nevinný, boj proti e, úniku informácií a boj proti zneužívaniu e, právomoci. Vďaka, podľa, podľa prieskumu verejnej mienky 38 európskych občanov sa obratil na európskeho ombudsmana. Je to veľmi uspokojivé číslo vzhľadom na to, že mandát ombudsmana sa obmedzuje len na inštitúcie a orgány EÚ. Žiadny z tých výsledkov, ktoré sme dosiahli, by sa neboli dali dosiahnuť, keby som nemal podporu parlamentu a keby som nemal úzkú spoluprácu s týmto výborom. Parlament mi zabezpečil potrebné zdroje na to, aby som mohol vykonávať svoju prácu a tento výbor veľmi rýchlo a veľmi korektne riešil otázky, na ktoré som ich upozornil, predovšetkým čo sa týka tých špeciálnych správ, ktoré som považoval za potrebné predložiť. Vážená pani predsednička, vážení poslanci Európskej inštitúcie a orgány sú často vnímané ako vzdialené od občanov a ako neosobné, ako byrokracia bez tváre v každom prípade som však istý, presvedčený o tom, že všetci súhlasíme s tým, že zabezpečenie vysokej kvality správnych postupov je nielen na prospech občanov, ale významnou mierou prispieva k riešeniu týchto problémov som hrdý na výsledky, ktoré som dosiahol ako ombudsman doteraz. Zároveň si však uvedomujem, že ešte je toho strašne veľa, čo treba spraviť a musí sa spraviť preto, aby občania boli plne informovaní o svojich právach a o tom, ako najlepšie uplatňovať svoje práva. Z odpovedí EU inštitúcií a orgánov na moje dotazy je zrejme, že tieto inštitúcie už uplatňujú vysokú úroveň správnej praxe. Je to potvrdené aj počtom prípadov nesprávnej administratívy na európskej úrovni, ktorých je veľmi málo. E, Európsky ombudsman predložil parlamentu iba 16 zvláštnych správ počas 14 rokov fungovania. Avšak predsa len je treba stále vylepšovať fungovanie európskych inštitúcií a orgánov, aby sme vytvorili naozaj kultúru poskytovania služieb pre občanov. Takýto cieľ, tomuto cieľu sa dá pomôcť aj s funkciou ombudsmana, ktorý si bude vykonávať svoje funkcie ako nezávislý, nestranný a korektný. Je to cieľ, ktorý som aktívne a systematicky presadzoval počas rokov, kedy som zastával túto funkciu a zavezujem sa, že naďalej budem usilovne presadzovať tu, tieto princípy, ak budem opätovne zvolený. Ako som povedal už vo svojich písomných odpovediach na otázky, týmto ste zaslali všetkým kandidátom a ktoré sú uvedené na webovskej stránke voľba Európskeho ombudsmana. E, som presvedčený, že nadchádzajúce roky funkcia ombudsmana má tri priority. A tie sú následovné. Pomôcť zabezpečiť Európskej únii, aby plnila, zabezpečila prínosy občanom, tak ako sú slúbené v Lisabonskej zmluve ktorá bude realitou od zajtrajška. Posilnenie kultúry poskytovania služieb občanom zo strany inštitúcií a orgánov Európskej únie a posilnenie efektívnosti funkcie Európskeho ombudsmana. E, dovolte mi rozpracovať tieto myšlienky vo svojich písomných odpovediach. Kľúčovým cieľom všetkých európskych inštitúcií a orgánov v nadchádzajúcich rokoch by malo byť zabezpečiť, aby Lisabonská zmluva bola úspešná a tak sme si získali dôveru občanov. Prínos ombudsmana by mal byť v tom, že pomôže zaručiť to, že občania môžu e, užívať svoje právo na dobrú štátnu správu a e, že sa oboznámia s, za zásadnými, základnými právami, ktoré vyplývajú zo zmluvy, môžu sa obracať na ombudsmana a petičný výbor parlamentu, tak aby mohli náležite využívať svoje práva a dožiadať sa e, nápravy E, vzhľadom na rozvojovanie, prehobovanie kultúry poskytovania služieb európskych inštitúcií a orgánov mám v úmysle aktualizovať kódex dobrej administratívnej správy e, vo svetle najlepších postupov, ktoré sú rozpracované na úrovni ombudsmana, petičného výboru podobných orgánov Európskej únie. Po druhé, e, na základe administratívnej judikatúry Európskeho súdneho dvora a po tretie Lisabonskej zmluvy tak aby sme v maximálnej možnej miere zabezpečili tento kódex na úrovni EU inštitúcií. E, čo sa týka potenciálu prípravy nových šetrení z vlastnej iniciatívy, a zvýšenia efektívnosti inšpekcií chcem pomôcť e, e, predchádzať zlej správe. E, chcem zabezpečiť lepšiu šírenie najlepších postupov a zabezpečenie vzdelávania. Budem intenzívne spolupracovať s európskymi inštitúciami, aby sme hľadali priateľské riešenia na maximálny počet všetkých stiažností. Budem úzko spolupracovať s týmto výborom a parlamentom ako takým, aby sme zabezpečili najkvalitnejšie informácie občanom ohľadom ich práv práv a toho, ako môžu sa dožadovať nápravy. Navyše navrhujem proaktívnejšie vystupovať v legislatívnom dialogu, zasahovať do verejných diskusí o navrhovanej legislatíve, e, ktoré sú relevantné pre prácu ombudsmana, ako napríklad reforma nariadenia o prístupe k dokumentáciom, nariadenia o OLAF a o finančných nariadeniach. Vážení členovia, ak ma opätovne zvolíte, navrhujem zaoberať sa konkrétnymi opatreniami na zvýšenie efektívnosti úradu Európskeho ombudsmana. A tie sú takéto. Posilnenie vzťahov medzi národnými inštitúciami ochrany ľudských práv okrem ombudsmanov a podobných orgánov, tak aby sa zabezpečilo šírenie najlepších postupov a dobrá výmena informácií. Chcem ešte efektívnejšie sa obracať na sťažovateľov tým, že budem organizovať podujatia v členských štátoch, tým, že budem využívať obrovské skúsenosti, ktoré majú pracovníci v úradu Európskeho ombudsmana. Podobne chcem využívať informačné úrady parlamentu, aj zdroje, informačné zdroje, aby som mal lepší dosah k občanom, aby som mohol lepšie spolupracovať e, s členmi Európskej siete ombudsmanov a podobnými orgánmi. Chcem organizovať pravidelné podujatia so zainteresovanými stranami na úrovni Európskej únie, aby sme vytvárali priebežný dialog s médiami, podnikmi a občianskou spoločnosťou. Chcem využívať webovské stránky sociálne, sociálnych sietí, aby som zapájal občanov, parlamentov a poslancov, ktorí už teraz vedú v tejto oblasti a môžu slúžiť ako dobrý model. Chcem posilniť zapojenie Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov pri riešení sťažnosti. A na záver chcem pracovať na tom, aby sa zlepšila vedomostná základňa členov Európskej siete ombudsmanov a podobných orgánov o EU legislatív a uplatňovaní tejto legislatívy v členských štátoch. Vážená pani predsednička, vážení pani poslanci, zlepšenie kvality správy na prospech občanov bolo v centre mojej prezentácie. Je, tak, je takisto aj v centre mojej práce ako ombudsmana. Ak ma opätovne zvolíte, príjmem strategický plán pre úrad ombudsmana, ktorý jeho leitmotívom bude nasledovné prehlásenie o misii. A tu citujem, Európsky ombudsman sa po, snaží nájsť korektné riešenia sťažnosti voči európskym inštitúciám, podporuje transparentnosť a podporuje e, administratívnu kultúru poskytovania služieb. E, pomáha budovať dôvery cez dialog medzi európskymi občanmi Európskej úniou a posilne podporuje najvyššiu úroveň správania sa európskych inštitúcií. Dúfam, že táto kratučká prezentácia, ako aj písomné odpovede na moje otázky, vám poskytli informáciu o tom, ako si predstavujem, ako chcem tieto ciele presadiť v praxi, ako chcem pomôcť Európskej únii dosiahnuť takú správu, ktorá bude mať ľudskú tvár, ktorá bude poskytovať službu občanom. Ďakujem za vašu pozornosť a rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Diamandoro procedúra. Ako prvý bude hovoriť pán, pani Bruni, pani Grúny. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem privaktať pána Diamandura. Nechcem opakovať otázky, ktoré už boli položené písomne a kde ste, aby ste nám vlastne zhrnul vaše prezentácie, vaše odpovede. Vy už máte za sebou niekoľko mandátov a preto by ma zaujímalo, či je niečo, čo ste chceli uskutočniť a sa vám to nepodarilo. My vieme, že behom vášho doterajšieho funkčného obdobia, či máte nejaké ďalšie cele, ktoré by ste chceli realizovať. A zaujímalo by ma, či sa neobávate, že budete mať príliš veľa tých mandátov a potom ako E, chcete, ako si predstavujete e, vašu spoluprácu s našim petičným výborom a prípadne s ďalšími inštitúciami. Ďakujem. Pán Bustináro. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán Európsky ombudsman, je mi cťou a potešením, že vás môžem privítať medzi nami na tomto vypočutí. Pod vašim vedením došlo k úzkej spolupráce medzi našim petičným výborom a Európskym ombudsmanom a vďaka tomu európsky občania dneska lepšie vidia, aký rozdiel medzi dobrou správou a zlou správou. A to je naozaj niečo, čo je veľmi dôležité. Niečo, čo by sme mali ešte ďalej rozpracovať. V tomto kontexte ste ochotní s nami spolupracovať, ste pripravení spolupracovať na vytvorenie spoločného mechanizmu, na riadenie petícií, tak aby sa zlepšil vzťah medzi Európskym parlamentom a Európskym ombudsmanom? Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem. Vážený pán ombudsman, Vážený pán Diamanduros, chcem sa ospravedlniť, hovorí pani Hankis, pretože sa bude možno trošku opakovať. Ale vo vašich písomných podkladoch aj vo vašej terejšej prezentácii, ktorú považujem za veľmi presvedčujúcu, sú isté záležitosti, ktoré by sme si mali prediskutovať ako veľmi dôležité pre nás, ale niektoré som zasa nenašla vo vašich podkladoch, napríklad práva národnostných menšín. Už som hovorila predtým na túto tému a predtým som neuvádzala príklady, ale teraz ich uvádzať budem. Môže sa stať, že v jednom členskom štáte Európskej únie povie, e, nariadi zákon, že miestna národnostná menšina nesmie používať svoj materinský jazyk. Je to kolektívne porušenie, porušenie kolektívneho práva a zároveň je to porušenie jednotlivých individuálnych práv. Je to individuálne utrpenie a bolesť. Otázka znie, čo sa s týmto dá urobiť. Čo sa dá podľa vášho názoru urobiť, aby sa napravila takáto situácia? Ako by sme mohli nájsť pokojné riešenie? Bez toho, aby sme sa obratili chrbtom k takýmto porušeniam ľudských práv. Toto sú ľudské práva skupín, ľudské práva jednotlivcov, ktoré sa porušujú, ktorých sme svetkom, ktorého porušovania sme svetkom a ktoré sa musia vyriešiť. Ale to je skôr taká abstraktnejšia úroveň. Chcela by som povedať, že je tu aj iná úroveň dôležitosti. Nielen, že chceme napraviť nepravosť a riešiť konflikty, ale v Európskej únii to vytvára akýsi pocit sklamania, akýsi pocit, že Európska únia necháva svojich občanov na pospas, že sú tu problémy, ktoré Európska únia riadi a venuje sa im, a potom sú zasa oblasti, možno ktoré sú aj zemepisne vzdialenejšie, ktorým sa až tak nevenuje. Ľudia však nechápu, prečo EÚ odmieta venovať sa záležitostiam doma, na svojom vlastnom území, hoci porušovanie práv práve na jej území narúša spoločné hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre bezpečnosť EÚ, pre úctu, ktorú európsky občania k sebe navzájom chovajú, pre ľudskú dôstojnosť. Myslíte si, že vidíte cestu, ako by sa takéto konflikty dali vyriešiť? Ako by sme mohli odstrániť takýto dvojaký meter? A na všeobecnejšej úrovni, vracajúca k tomuto dvojakému metru, ako by ste zabezpečili v praxi ako ombudsman že naozaj kompetencie jednotlivých národných štátov a kompetencie na európskej úrovni sa nebudú nastavovať tak, že ponechajú medzi sebou šedú zónu. Ďalším rečníkom je pani Kinga Gons. Vážený pán Diamanduros, ďakujeme za rozsiahle oboznámenie s vašimi budúcimi plánmi. Čo by ste robili inak? Znie moja otázka. Aké zmeny by ste očakávali Napríklad po tom, čo Európska Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Ale pre, mám úplne inú otázku. Hoci všetky tieto otázky by sa mali položiť. Po plenárnej schôdzi ste veľmi často na plenárnych schôdzach ste odpovedali na otázky občanov. Ja si myslím, že je veľmi citlivá záležitosť, keď ľudia vedia, že môžu sa dočkať odpovede a že ak urgentne položia otázku, dostanú odpoveď včas. Ako by ste videli ten časový rámec? Ako by ste to robili vy? Ako rýchlo by ste odpovedali na otázky občanov? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Teraz pani Wallis. Veľmi pekne ďakujem pán Diamandoro za veľmi jasnú, pozitívnu prezentáciu. Mám dve veci, na ktoré sa vás chcem spýtať. Prvou je tá, že ak vezmeme do úvahy vašu službu európskym inštitúciám a e, manuál, ktorý ste vytvorili vo vašom úrade, sú tu ešte stále veci, ktorým musia čeliť európsky občania, kedy sa potýkajú so spletitým prostredím, môžu napísať predsedovi parlamentu, môžu napísať petičnému výboru, môžu sa obrátiť na vás, alebo môžu napísať Európskej komisii. Je to veľmi metúce pre bežného občana. Otázka znie, ako by sme mohli zjednodušiť cestu občana k nám, ako by sme mohli jasne dať najavo, kde hľadať odpoveď, aby občania sa ne obracali v tej istej veci na viaceré inštitúcie. Aký portál by sme mohli vytvoriť, aby sa toto odstránilo? Čo sa týka interinstitucionálnych dohôd, myslím si, že stav je permanentný, napríklad rada nebola tým najlepším modelom, modelom transparentnosti za ostatné roky. Ako by ste sa vysporiadali s týmto problémom? A ako by ste sa dostali do kontaktu s národnými parlamentmi, ktoré by mohli lepšie spolupracovať pri legislatíve. A čo sa týka národných parlamentov, ako by mohli dozerať na novo sa vynárajúce európske inštitúcie, novo vznikajúce európske inštitúcie. Veľmi pekne ďakujem. Aj ja by som si dovolila vám poďakovať za vašu prácu aj za prezentáciu. Po Lisabonskej zmluve, keď vstúpi do platnosti, budeme sa opierať o dva nové články, ktoré nám dajú právny základ na zlepšenie administratívy spravovania úradníckej práce. Mohli by ste nám povedať, ako s týmto naložíte, s týmto potenciálom, s touto šancou? Ako by ste prinútili úradníkov rozumnejšie spravovať veci verejné. A takisto, čo sa týka monitorovania rozličných agentúr, inštitúcií, ako by ste posilnili dohľad nad tým, čo sa deje v týchto inštitúciách, lebo toto by mohlo približiť občanov k inštitúciám. Veľmi často totiž agentúry, keď sa stretávajú s občanmi, táto blízkosť nie je taká, ako by sme si želali. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Čikester. Chcel by som poďakovať a oceniť vás za to, čo ste doteraz dosiahli, aj za energetickú prezentáciu. Je jasné, že ste plní nadšenia, aby ste pokračovali vo svojej práci, ale chcel by som sa vás spýtať, čo by ste pokladali za vaše najlepšie rozhodnutie, ktoré ste prijali za celú dobu, ktorú ste boli v úrade? A druhá otázka, aká vec, ako, aké rozhodnutie ľutujete, ak také niečo bolo? Rád by som bol, aby ste sa vyjadrili k týmto dvom veciam. Vo vašich písomných podkladoch ste sa vyjadrili k inštitucionalizovaní kritických záležitostí. Ja si nie som istý, či tomu správne rozumiem a či ste odpovedali na konkretizáciu a vyjasnenie tejto veci, čo sa týka rozšírenia EÚ. Slovo má ďalší rečník, ktorým je Chontis. Pán Chontis. Ďakujem, pani predsednička. V Európskom parlamente sme nedávno riešili správu panda, pána Diamandurosa, ktorá sa týka parlamentnej práce. A ja mám viacero otázok. S vašimi skúsenostiami, pán Diamanduros, ktoré sa týkajú regionálnych a národných ombudsmenov, akým spôsobom by sa mohli vyriešiť tieto záležitosti. Myslíte si, že je treba propagovať istú kultúru služieb v európskych inštitúciách? Viem, že to nie je jednoduchá úloha, pretože inštitúcie sú spletité, komplikované, Častokrát tam nie sú volení zástupcovia ľudu, ktorí veci riešia. Ako by sme teda mohli postupovať v tejto oblasti? Ako nastoliť práva tak, aby európsky občan mohol presadzovať svoje práva? Predsa ich najprv musí poznať, aby ich mohol presadzovať. A tieto veci nie sú veľmi známe medzi občanmi. Čo urobiť preto, aby sa občania lepšie vyznali, lepšie boli informovaní, aby poznali svoje práva? Možno aj ďaká ombudsmenovi by sa mala informovanosť zvýšiť. Ďakujem. Vážený pán Diamanduros, aj ja som mal možnosť preštudovať si vaše materiály v kontexte zo správou pána Paliadora. Je to naozaj pôsobivé, čo ste dosiahli. Ale Európska únia vstupuje do novej éry, pretože začne platiť Lisabonská zmluva. A parlamentný život a práca možno nebudú automaticky hladšie a ľahšie. Musíme spolupracovať s ďalšími inštitúciami a verím, že to platí aj pre inštitúciu ombudsmana. To znamená, že mnohé veci treba najprv vykonať, uviezť do praxe, je tu mnoho zmien, ktoré treba nastoliť. Čo si myslíte vy? Konkrétne, aké máte predstavy o tom, aby sa inštitút ombudsmena zefektívnil v ére Lisabonskej zmluvy. A skôr mám na mysli konkrétne veci, reálny život, nie teoretické úvahy. Vážený pán Diamanduros, máte slovo, môžete odpovedať na tieto otázky. V, potom bude spontánna rozpráva keď vždy aj. Madame Gruny, je vous remercie beaucoup pour vos remarques. Pani Gruny, ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. E, mm, je vždycky ťažké odpovedať na otázku, e, mm, keď sa pýtate, nemyslíte si, že sa snažíte toho spraviť priveľa? No v podstate preto som sa do toho pustil, že som si myslel, že ešte stále mám čo spraviť 6 rokov som vykonával túto funkciu. A ako som vám povedal, keď sme sa nedávno stretli, myslím si, že sa v podstate snažíme spraviť uh, o, o, okolo inštitúcie ombudsmana, vytvoriť akýsi akési klíma dôvery medzi ombudsmanom a obyvateľstvom. To je dlhá, zložitá cesta, ktorú máme pred sebou. A v každom prípade, ak Európsky parlament ma zvolí opätovne, tak dostanem príležitosť pokračovať v tej práci, ktorú som začal. A čo sa týka toho, čo by som po prípade ešte chcel spraviť, čo by som rád spravil, to všetko sa týka oblasti informovania obyvateľstva je to zložitá oblasť, ale stojí za to pustiť sa do toho. Vyžaduje si to množstvo úsilia, aby sa zvýšila osveta a informovanosť občanov, ale som ochotný a pripravený vydať sa na túto cestu. Ehm, na dosiahnutie cieľov Proste táto, táto cesta nikdy nemá konca, vždy je čo robiť, sú určité veci, ktoré ombudsman musí jednoducho spraviť, ale Európsky ombudsman by nemal sa snažiť to preháňať e, zabezpečiť dobré správanie sa e, správy verejnej, zabezpečiť transparentnosť a vždy sa snažím hľadať nové cesty, ako dosiahnuť tieto ciele. A k tej ďalšej otázke, ktorú ste spomenuli, tá spolupráca, ktorú som mal doteraz s petičným výborom za celé roky, tá bola naozaj mimoriadne plodná a, užitoč- a dôležitá. A to už som povedal predtým. Myslím si, že v tejto oblasti ratifikácia a vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy zajtraším dňom e, bude mať veľký prínos pre Európsky parlament aj pre ombudsmana, pretože sa nám otvára obrovské množstvo príležitostí. Napríklad Európskemu parlamentu by mohol využiť príležitosť spolupráce s národnými parlamentmi aj vzhľadom na to, že tu už mám dobrú spoluprácu a vytvorenú sieť s národnými a regionálnymi ombudsmanmi. Tu si viem predstaviť príležitosť pre mňa na lepšiu a užšiu spoluprácu s národnými parlamentmi a s ich výbormi, či už výbormi pre európske záležitosti alebo správnymi výbormi. Takže ja by som mohol využiť všetky príležitosti, ktoré existujú cez kolegov, príležitosti, ktoré nám ponúka Lisabonská zmluva, ale podarí sa mi to, veď mám väčšiu šancu na to, aby sa mi to podarilo, ak budem mať takú podporu, ako som mala vždy v minulosti zo strany petičného výboru v Európskom parlamente. A na záver, samozrejme, že spolupráca s ostatnými ak naši regionálni a národní kolegovia e, mám v úmysle v, na, v maximálnej možnej miere využiť to, čo nám ponúka Lisabonská zmluva, aby som zvyšil možnosti, ktoré ponúka sieť európskych ombudsmanov aby sme mohli spraviť viac v porovnaní s tým, čo sme spravili doteraz. Na funkcii ombudsmana je vzrušujúce to, že nemáte hranice, vždy máte možnosť nájsť nový spôsob, ako veci riešiť A podľa mňa je mimoriadne stimulujúce to obrovské nadšenie kolegov v členských štátoch a v regiónoch. A preto spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som podporoval uh, toto nadšenie a prácu, ak ma opätovne zvolíte. Pán Stunárov, zodpoviem na vašu otázku veľmi priamo a otvorene. Možnosť spoločného mechanizmu. Poviem to takto na úvod musím zopakovať to, čo som už povedal. Ombudsman, ja ako ombudsmana poznám aj svojho predchodcu, som naozaj využíval, v podstate mal naozaj veľmi prospech, veľký prospech z ochoty tohto výboru a parlamentu podporovať činnosť ombudsmana. A ja si myslím, že to je dobré východisko. Inými slovami, ďalšia, hĺbšia spolupráca a opätovne musím povedať, že Lisabon je mimoriadne dôležitým medzníkom vývoja. Ombudsman Európsky ombudsman môže spolupracovať s regionálnymi a miestnymi národnými ombudsmanmi na viacerých úrovniach. Tá sieť, ktorú sme vytvorili predtým, v rámci nej národní a regionálni ombudsmani predkladajú svoje žiadosti Európskemu ombudsmanovi v prípade, keď potrebujú si objasniť vysvetlenie európskej legislatívy. To významným spôsobom tých, počet takýchto žiadostí vstúpol za posledné tri roky a teraz si predstavujem a viem si predstaviť, že sa to ešte ďalej prehlbí, pretože Lisabon otvorí ďalšie príležitosti medzi parlamentného prepojenia, čo bude znamenať, že ja budem mať príležitosť vyzvať mojich národných kolegov, aby využívali svoje národné parlamenty e, cez tieto žiadosti a tým sa vlastne posilní, posilní tento vzájomný kruh, bude viac vybrovať, bude živší, ale v končnom dôsledku v podstate vyvolá vyššiu pozornosť občanov. My sme doteraz využívali už existujúce štruktúry siete, máme diskusné fórum, a toto fórum využívame na to, aby sme navzájom kolegov na regionálnej rovnej úrovni informovali o konkrétnych príkladoch a problémoch. Poviem konkrétny príklad. Bola tu iniciatíva ohľadom možnosti vytvorenia ombudsmana pre pacientov. Právo na zdravie a práva pacientov z definície spadajú do kompetencie národného či regionálneho ombudsmana tieto eh, trošku prirodzené a trošku ich to trápilo, keď sa zaopäť dozvedeli o tom, ako to funguje na európskej úrovni a tá možnosť pracovať cez sieť a, a cez toto diskusné, diskusné fórum. Obratili sa na nás, my sme im to vysvetlili, poskytli sme informácie a podarilo sa nám uh, nájsť synergie. Jednak tým, že sme si vysvetlili tie veci a jednak tým, že my sme zase lepšie pochopili, čo trápi ľudí na národnej úrovni a čomu nerozumejú. Takže poviem to inak, nepredstavujem si, že je tu potrebné vytvoriť spoločný mechanizmus. Viem si predstaviť možnosť ďalšieho šírenia, budovania nadstavby, dobudovávania existujúcich mechanizmov a využívania príležitostí, ktoré ponúka Lisabonská zmluva na to, aby sme ďalej rozširovali tieto mechanizmy, ktoré existujú, aby sme tu mali viacnásobné kontakty a viaceré úrovne spolupráce. Spoluprácou s parlamentom, so sieťou ombudsmanov na národnej regionálnej úrovni. A to všetko vyprodukuje, vytvorí synergie, ktoré budú mm, užitočné pre občanov. Um, Pán Hankis, chcel by som sa poďakovať za túto otázku. Úplne si uvedomujem vaše obavy. Viem, že u vás máte ombudsmana pre menšinové otázky. Úzko spolupracujem, som spolupracoval s pani Kartenbach, keď bol ombudsmanom pre menšiny a takisto uh, som spolupracoval aj uh, v prípade, keď uh, sa riešili otázky národnostnej menšiny uh, Eh, aj problémy v regióne. Uvedomujem si, naozaj si to uvedomujeme ako ombudsman, spravím všetko, čo je v mojich silách, ma opätovne zvoliť za to, aby sme sa mohli zapodievať touto problematikou. Poviem vám, že naozaj veľmi citlivo reagujem na tieto veci a naozaj ma veľmi trápia. Takisto vám poviem ešte ďalšie dve veci. Ako európsky ombudsman som dostával mimoriadne málo sťažností na tému menšín. Väčšinou sa tie stiažnosti týkajú údajného porušovania práv rómskeho obyvateľstva v členských štátoch a právne prekážky pre mňa spočívajú v tom, že to všetko vlastne spadá mimo môjho mandátu, pretože to spadá do mandátu kolegov na národnej a regionálnej úrovni. Avšak vnímame otázku menšín v tom väčšom zábere ako zraniteľné skupiny, a nehovoríme len o etnických skupinách, tak potom jednoznačne ombudsman tu vykonával množstvo činností, ktoré súvisia nie len s diskrimináciou na základe veku, ale aj mal som napríklad veľmi dôležitú iniciatívu, ktorú som rozpracoval na tému detí so špeciálnymi potrebami, eh, čo je v podstate naozaj morálne explozívna problematika. Riešil som to a predložil som aj špeciálnu správu tomuto výboru a tomuto parlamentu. Takisto som spustil vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy a verejné konzultácie na tému zraniteľní ľudia v zmysle e, postihnutí spoluobčania. Čiže tu množstvo iniciatív, ktoré som prijal, ktoré svedčia o tom, že ombudsman sa už hodne angažuje v oblasti riešenia problematiky zraniteľných skupín v rámci môjho mandátu. Samozrejme, musí to byť v súvislosti s európskymi inštitúciami. Takže moja vlastná odpoveď na vašu otázku znie, som pripravený spolupracovať s akoukoľvek inštitúciou, či to bude tento parlament, tento výbor, alebo moji kolegovia na národnej a regionálnej úrovni, aby sme podporovali presne e, riešenie problémov uplatňovania dvojitého metra, o čom ste hovorili. Avšak mám určité obmedzenia, keďže môžem riešiť iba otázky európskych inštitúcií zo zákona. V podstate riešim iba tie problematiky, ktoré sa týkajú európskych inštitúcií. To sú moje obmedzenia. Pán Demanduros, môžem vás požiadať, aby ste odpovedali hutnejšie, pretože už teraz e, v podstate sme prečerpali pre, e, e, čas a ešte máme stále otvorenú diskusiu. To je vždycky problém akademikov, ktorí sa stanú a ktorí sa snažia obširne odpovedať na otázky. Pán, dobre, pokúsim. Aká bola otázka? Zníženia času riešenia stiažnosti tejto otázke by som sa čo najjednoduchšie vyjadril tak, že trvá 3 mesiace vyriešiť jednoduchý problém. A pamätajte, že riešim veci v 23 troch jazykoch. Ja sa snažím ešte znížiť túto časovú hranicu. Spolupracujem s ľuďmi z môjho úradu, aby občania čo najskôr dostali odpovede na svoje otázky a dúfam, že sa mi tá, toto úsilie podarí. Pani Wallis, ďakujem vám Teraz som pod tlakom eh, predsedničky kvôli času. Samozrejme, že spoločný portál by bol výborný. Ja ako ombudsman sa pohybujem presne v tomto smere. smere. Máme už aj konkrétne eh, výsledky. Interaktívny sprievodca, ktorý sa spustil na začiatku tohto roku ako súčasť novej web stránky, tento interaktívny sprievodca bude navádzať ľudí otázkami, tej správnej osobe. Čiže vidíte, že aj ombudsman pracuje týmto smerom. Spolupracovali sme aj s Europe Direct, teda sme súčasťou siete, ktorá, ktoré je možné klať telefonické otázky a ľudia dostanú priamu odpoveď v sieti Europe Direct, tak už nemyslím si, že by sa mohli stiažovať na zdlhavosť. Čo sa týka transparentnosti, e, iste ste počuli o zvláštnej správe ktorá sa predkladala rade. Teším sa na spoluprácu s novým zložením rady, ak budem zvolený a môjim úmyslom je, aby sa lisabonské možnosti uplatnili a aby tento parlament pracoval s radou transparentným spôsobom, aby sa napredovalo v agende, ktorú aby tieto inštitúcie riešia. Navrhol som, už zmienil som sa ako využiť Lisabonskú zmluvu tak, aby sa ňou podporila práca aj národných parlamentov alebo jej aplikáciou a budem pokračovať vehementne v tomto smere. Pani Auken, pochopil som vašu otázku, ale je ťažké na ňu odpovedať e, zrýchlene. Článok 298 o fungovaní únie by mohol slúžiť ako základ pre prijatie zákona, a to zák- tento zákon by bol zákon o dobrom spravovaní a riadení únie. Som pripravený spolupracovať s týmto výborom. Myslím si, že pre mňa alebo pre európskeho ombudsmana akéhokoľvek. A tento výbor je veľmi dôležité spolupracovať, aby výsledok pre občania bol čo najlepší na legislatíve, aj na legislatíve. A ja budem veľmi rád, keď budem môcť sa podielať aj na takejto práci. Ako lepšie monitorovať? No už myslím si, že jediný spôsob, ako to dokázať, je zintenzívniť úsilia ombudsmana. To som sa snažil opísať vo svojom e, prejave. Ak, je, ak budem zvolený, presuniem dôraz smerom na agentúry z inštitúcií, aby naozaj poskytovali tzv. kultúrny servis, aby monitorovali a boli v úzkom kontakte s občanmi. Teraz pán Chichester, veľmi pekne ďakujem za poznámky, ktoré ste predložili. A čo, čo bolo moje najlepšie rozhodnutie? Myslím si, že jedným z mojich najlepších rozhodnutí bola špeciálna správa tomuto parlamentu a týkala sa ľudí so špeciálnymi alebo zvláštnymi potrebami. Myslím si, že toto je zdrojom mnohých obav na spoločenskej úrovni a je to aj súčasť stability spoločnosti. Deti so špeciálnymi potrebami, ich vzdelávacie potreby je téma, ktorá rezonuje v, spomedzi rôznych legislatívnych aktov Európskej únie a ja som hrdý, že som sa na ňom spolu podiela. Čo ľutujem? E, nechcem vo vás vylovať dojem, že sa vyhýbam odpovedi. Priznám sa, že som stredne silne ľutoval to, že som nebol schopný vysvetliť svoju pozíciu tomuto parlamentu, konkrétne tomuto e, výboru, čo sa týka príspevkov pre poslancov, dodatočných príspevkov k platu. Myslím si, že parlament tlačil smerom k transparentnosti. Ja som súhlasil, ale existuje tu istá sivá zóna, ktorú sa mi nepodarilo dostatočne vysvetliť. Ako inštitucionalizovať všetky následné akty? Myslím si, že som už dosť hovoril o tom, ako sa chystám konať, ale podľa mňa, nielen ja osobne, ale aj moji zamestnanci musia zabezpečiť kontakty s národnými legislatívnymi orgánmi na úrovni inštitúcií ehm, Váž, vážená pani predsednička, zdá sa, že sa blížime ku koncu môjho vymedzeného času a budem čo najstručnejší, aby som ho využil naplno. Myslím si, že som už vysvetlil, ako chcem pracovať s národnými a medzinárodnými mediátormi. K tomu sa už nebudem vracať. Ale otázka na to, ako by som podporoval kultúru služieb, to je čosi, čo som už začal, čo sa odštartovalo. Je to niečo, samozrejme, čo je možné rozvinúť aj na vyššiu úroveň a je možné posunúť ďalej vzťahy medzi Európskym ombudsmenom a ďalšími inštitúciami. Nie všetky ustanovizne sú e, zložené z úradníkov, ktoré by boli volení, ale tie najdôležitejšie, ako je napríklad Európska komisia, kolegium komisárov a služby komisie, e, sú ustanovizňami, s ktorými sa dá rozvíjať spolupráca ďalej. Národné parlamenty nadobudli váhu väčšiu váhu, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Pán Salavrakos, myslím si, že som už odpovedal na túto otázku. Verím, že Lisabonská zmluva ponúka nové šance a budem veľmi rád, keď budem môcť preskúmať nové cesty, ktoré sa predo mnou otvorili, ak ma zvolíte. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pán Diamanduros, srdečná vďaka a blahoželáme vám k tomu, čo ste doteraz urobili. A inak dovolte mi, aby som vám zablahoželala aj e, vďaka, ale teda kvôli vašim úplným odpovediam, ale aj preto, lebo ste na tie otázky odpovedali veľmi otvorene. Len dve veci. Keď ste odpovedali na otázku, čo by mali európske inštitúcie urobiť preto, aby pre občana prinášali lepšie služby, vy ste e, tu uviedli šesť aspektov a niekoľkých by som zachcela venovať. Za prvé, že by mali byť odpa- od občania informovaní o tom, ako môžu uplatňovať svoje práva. To je jedna vec. A druhá vec, že by sa malo občanom vysvetľovať a to vysvetľovať v jazyku, ktorý rozumejú. A to je mimoriadne dôležité, pretože vašimi prácami vašou prácou, pardon. Pretože vaša práca môže prispieť k tomu, aby sa to, čo považujeme alebo označujeme za európsku ideu, aby sa to mohlo šíriť. A na základe toho, čo o vás viem, aj na základe vašich eh, písomných eh, odpovedí a aj ústnych, vkladám do vás veľa nádejí. Aj ja by som chcela, čo sa týka mojich kolegov v petičnom výbore, ja by som tu pred nimi chcela povedať, že čo sa týka mojej práce, tu um, šlo o správu a prácu um, Európskeho ombudsmana v roku 2008. Tu som dosiahla, dospela k hraniciam e, nestranickosti. Ja som bola menovaná Európskym parlamentom, aby som sa vyjadrila e, k práci inej e, inštitúcie. Na, na špici bol Grék a ja vám môžem povedať, že som bola mimoriadne hrdá na to, ako som to zvládla a čo všetko e, sa nám podarilo urobiť. Vy ste hovorili, že by sme mali um, preskúmať prostriedky z vlastnej iniciatívy bez toho, že by sa reagovalo na nejakú, na nejakú stiažnosť. Čo by to mohlo byť? Áno, ďakujem vám. Nuž, možno e, to nie je e, také jasné, ako som očervenil, keď som počul vaše komplimenty, ale od e, ombudsmana mož, možno skutočne očakávať, že bude, že bude v tom, čo bude hovoriť, že bude hovoriť teda pravdivo a ja chcem dostať požiadavkám svojho úradu, pokiaľ by som do neho bol ustanovený, aj v tom, že s vami budem hovoriť veľmi otvorene a ja chcem takisto komunikovať všetkými možnými eh, jazykmi a eh, ja som presvedčený o tom, že je potrebné, aby eh, ľudia mohli komunikovať vo svojom vlastnom jazyku, a preto sa o to budem zasadzovať. Ďakujem pani Paliadeli. Čo sa týka týchto skúmaní, toto je veľmi e, dôležitý nástroj v rukách ombudsmana a musí byť nasadzovaný skutočne veľmi citlivo a hlavne len pri veľmi dôležitých otázkach, napríklad čo sa týka systematického problému, ktorý sa znova a znova vynára v určitej inštitúcii alebo v nejakom mimoriadne dôležitom, v nejakej mimoriadne dôležitej súvislosti, aj keď by sa týka len jednej osoby. Ja za moju stranu som sa pokúšal využívať tento nástroj, tak, aby som poukazoval na systematické problémy, systémové problémy, ktoré sa objavujú a aby som takisto všetko nejakým spôsobom e, smeroval k občanom. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Máme ešte dve minúty. E, po, dám slovo pani Haku, Hakin a potom uh, ostatným. Chcela by som sa ospravedlniť za to, že som tu nebola od začiatku, ale často v parlamente, ako ste si ste vedomi, treba urobiť viac vecí naraz. Rada by som vás pochválila, uznala vám to, že ste spomenuli záležitosť príspevkov pre poslancov. Myslím si, že treba riešiť aj zložité, nepríjemné veci a Niekedy treba sa postaviť za veci aj na takejto pôde. Iba dve stručné poznámky spomenuli ste, že nielen treba hovoriť ľuďom im ich vlastným jazykom, a nemyslím tým napríklad gréčtinu alebo taliančinu, ale jednoduchým jazykom, jazykom, ktorým ľudia rozumejú. Často inštitúcie majú svoj vlastný jazyk, ktorým sa vnútri dohovárajú a podľa mňa toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Moja otázka znie, viem, že ste prešli istú cestu týmto smerom. Máte ešte ďalšie plány, aby sme sa prihovárali ľuďom takým jazykom, ktorým je zrozumiteľný, nie je učený, komplikovaný. A aby sme nesľubovali občanom, ako môžeme splniť. Ďakujem. Thank you very much. I, I appreciate... Ďakujem pekne, oceňujem, že ste sa takto vyjadrili aj k tej veci, ktorá sa týka prídavkov k platom poslancov. Teraz k vašim otázkam. Povedal by som to takto. Fascinujúci aspekt dobrého správovania administratívy je to, že je niečo otvorené, že sú tam rozličné šance a alternatívy a vtedy môžu byť ľudia proaktívni. Som si vedomý toho, aby som neprekračoval isté hranice, ale zároveň som si vedomý toho, že sú obrovské možnosti, potenciál, kde sa môžeme prejavovať imaginatívne a tvorivo v prospech občanov. Vzal som do úvahy to, čo ste mi povedali. Uvedomujem si, že treba nevzbudzovať falošné očakávania. Zvyčajne som skôr madam známy kvôli opačným postojom. Vždy sa pokúšam splniť to, čo som slúbil a takto budem postupovať aj ďalej. Oceňujem váš príspevok a celkom iste budem používať neučený jazyk, jednoduchý jazyk a toto sa dá robiť opatrne, ale aj proaktívne, aj imaginatívne. Ďakujem za vaše poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pán Diamanduros. A teraz sa s vami rozlúčime a môžeme prejsť eh, k vypočutiu posledného kandidáta. Pán Monet. Place Mrs. Mazzoni. Uh, we welcome Mr. Monet. Vítame pána Moneta a dostá, dávame mu slovo, aby sa k nám vyjadril. For the next 15 minutes. Najbližších 15 minút máte slovo.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 Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie príležitosti, poskytnutie príležitosti predstaviť sa e, pred vašim výborom. Je mi veľkou cťou aj potešením. E, moja prezentácia bude v troch jazykoch. Moja kandidatúra sa v prvom e, rade týka obnovy. Ja by som chcel vidieť mm, mm, úrad Európskeho ombudsmana novými očami, niesť tam nové idei, tak aby sme sa mohli postaviť aj novým výzvam, e, ktorým, e, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Druhá, druhý aspekt mojej kandidatúry je, že som ombudsmanom. Ja som bol ombudsmanom v mojej krajine v Belgicku na regionálnej úrovni a tento úrad som zriadil mm, v roku 1987. a v 90. rokoch a do roku 2005 som ho vykonával. A chcel by som tento konflikt riešiť alternatívnymi metodami. Tretí aspekt mojej práci, som právnikom, ja poznám a aplikujem spoločenské právo a toto je veľmi dôležitým znakom a teda dôležitou vlastnosťou pre európskeho ombudsmana. Ja si myslím, že že právo musí stáť v službe pre občana ani naopak. Práv, byť právnikom je pre mňa veľmi dôležité a potrebné tak, aby som mohol dostať aj um, úlohám Európskeho ombudsmana mnohých eh, členských štátov Európskej únie je právnou povinnosťou, eh, ktorá je ukotvená dokonca v ústave, že ombudsman musí byť právnikom. Eh, potom je tu skutočnosť, že európske inštitúcie agentúry poznám veľmi dobre. Ja som pracoval pre niektoré agentúry a spolupracoval s niektorými agentúrami tu v Bruseli, Štrásburgu a v Kodani. Takisto Európe a takisto som mal s ďalšími veľmi úzkú spoluprácu. Takisto som takisto som uverejnil niekoľko článkov o fungovaní Európskej únie aj o inštitúcii. Ja hovorím piatimi úradnými jazykmi Európskej únie a okrem toho poznám ešte dva ďalšie jazyky a myslím si skutočne, že mm, ochrana identity každej osoby a um, jednotlivé jazyky je veľmi dôležitým aspektom identity a malo by to byť, je to teda v centre pozornosti Európskej únie a malo by to byť aj v centre pozornosti Európskeho ombudsmana. To je pre mňa podstatné. A posledný aspekt, uh, ktorý e, zdá sa podporuje moju kandidatúru, je, že môžem e, pôsobiť cez generačne. Ja mám takmer 50 rokov, ale už som zozbierala skúsenosti, ale okrem toho som ešte ochotný postaviť sa novým výzvam a pracovať na tom, aby som e, riešil problémy. Toto je vlastne vek medzi dvoma generáciami, ktoré sú v Európe veľmi dôležité. Čo sa týka e, úradu Európskeho ombudsmana, tu musím povedať, že je to mimoriadne dôležitou, že to zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, je to podpora demokratickej kontroly v Európskej únii, pretože vidíme, že tu môže, e, že môžeme urobiť e, taký kľúčový akt, aby sme chránili Mm, našich občanov pred mm, svoj vôľou orgánov. Myslím si, že eh, je potrebné Európskemu parlamentu pomôcť pri demokratizácii Európskej únie. Parlament, a toto viete lepšie ako ja, je inštitúciou, ktorá má najsilnejšiu legitimáciu um, proti ostatným uh, inštitúciám. A okrem iného môžu sa tu vniesť ďalšie demokratizačné aspekty. To je jedna vec. Druhá vec, Európsky ombudsman musí rešpektovať tri zásadné e, zaviesť tri zásadné aspekty do stredca európskeho, európskej správy. Prvá, prvá zásada je zásada transparentnosti. Toto musí byť jedno, jednoducho e, výveskou Európskej únie. Transparentnosť musí byť veľmi zásadná, nezavedená do všetkých európskych inštitúcií a agentúr a preto to musí byť aj prioritou európskeho ombudsmana. E, zodpovednosť to je druhá zásada a to zodpovednosť vo všetkých verejných um, správach e, parlament na európskej úrovni musí byť e, posilnený. O tom som už hovoril tento systém kontroly a rovnováhy nie je na Európskej únii vybudovaný tak, ako inde. A e, tretia vec to je kultúra, e, servisná kultúra musí byť zásadným aspektom. Každý úradník to musí veľmi silne akcentovať a cieľ Európskeho mm, ombudsmana musí byť, aby sa posilnili základné práva Európskej únii. A teraz e, k tej základ, e, k charte základných práv, ktorá má byť presadzovaná, nemalo by sa nemala by tu vládnuť e, diskriminácia, čo sa týka ochrana externých skupín a slabých skupín a postihnutých osôb a emigrantov. Toto sú všetko pôsobnosti, v rámci ktorých musí podľa mňa byť Európsky ombudsman veľmi um, intenzívne činný. Európsky ombudsman musí byť zdrojom informácií a ideí pre obnovenie inštitúcií, európskych inštitúcií a agentúr a taktiež stály vzdelávací program by mal byť e, orientovaný viac na občanov, ale aj na to, aby sa zásady a štátnej správy lepšie mm, ukotvili v spoločnosti. E, takisto musí byť dobre vedená európska správa, tak v regionálnej, ako aj v európskej úrovni, na európskej úrovni. A posledné, pani predsednička, myslím si, že európsky ombudsman môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu, aby prekonal prekonal a zmenšil tú vzdialenosť medzi európskymi inštitúciami a európskymi občanmi. A to tvrdou prácou, ako som už spomínal. Občania v Európskej únii by mohli byť viac privádzaní k európskym inštitúciám a európsky úradníci by si mali byť vedomí viac, akú úlohu tu zohrávajú, že sú prakticky výkladnou skriňou Európskej únie a mali by sa snažiť e, zmenšovať e, tieto diferencie. Takisto tu môžu byť urobené určité akcie, e, kde by sa zlepšila imič, imič Európskej únie čo sa týka akcií a návrhov. Tie sa zamerajú na lepšiu administráciu. Prvým z nich bude robiť dohľad na plným presadzovaním dobrého, správneho správania sa správy nie len zo strany troch inštitúcií, ale všetkých agentúr Európskej únie, predovšetkým po spoločnom rozhodnutí takto postupovať z roku 2008. Ďalším aspektom bude vytvoriť spoločný kódex kodex dobrého správania sa inštitúcií a preto chcem vyzvať na medziinštitucionálny dialog, tak aby ten kódex bol spoločný pre všetky EU inštitúcie a agentúry. A takisto chcem vyzvať k tomu, aby sa zoširšie zadefinovala nesprávna správa, tak aby obsahovala nielen tak, ako je to tomu teraz, záväzný princíp dodržiavania predpisov. Takisto by som navrhol, aby sa zabezpečila dobrá, a transparentná správa aj u orgánov a v tomto zmysle sa mi pozdáva Kašmanová správa z vášho výboru, ktorá bola vynikajúca v tomto zmysle, pretože tu odporúča podobné e, odporúčania. Myslím si, že je to potrebné. A Európsky ombudsman v konečnom dôsledku bude musieť zabezpečovať dohľad nad plnením uplatňovaním Európskej charty základných ľudských práv. O tom som už hovoril, takže to viem teraz ďalej e, rozvádzať, pretože to je zásadná záležitosť. A ďalšia skupina návrhov súvisí s nevyhnutnosťou zvýšiť e, povedomie a znalosť o práci Európskeho ombudsmana. Uvediem konkrétne údaje. Počet stiažností medzi roku 2003 až 2008 stúpolo 28 Ak si zobereme nárast administratívnych stiažností za to isté obdobie, e, vzrástol o 15 Ak si zoberieme teraz e, počet stiažností na obyvateľa, došlo tu k narastu viac ako 1 Takže E, vyšetrovania stia- všetkých stiažností zo strany ombudsmana tu došlo k poklesu o 16 a zároveň o 48 e, rástol rozpočet úradu ombudsmana. To jasne znamená, že potrebujeme oveľa širšie zverejňovať a informovať občanov o ich práve obrátiť sa na ombudsmana a preto budem viesť nepretržitú informačnú kampaň sme zameranú na občanov, ale aj sprostredkovateľov. Budeme rozvíjať oveľa užšiu spoluprácu s médiami, pretože médiá sú základným vektorom na zlepšenie dosahu k občanom, aby občania vedeli, že sa môžu obracať na európskeho ombudsmana. Budem naďalej sa zúčastňovať konferencia, seminárov vytvorím decentralizovanú sieť delegátorov. E, národných ombudsmanov. Nebude to stáť nič, pretože to sa bude realizovať v spolupráci so stálym zastúpením Európskej komisie a informačnými úradmi Európskeho parlamentu, euroinfocentrami v celej únii. A zároveň by som navrhol parlamentu, aby správne rozhodnutia povinne hovorili o práve občanov obrátiť sa na ombudsmana, tak ako to už je v prípade v oblasti ochrany údajov, mimochodom. Ale ak chceme naďalej informovať verejnosť o tom, že sa môže obrátiť na ombudsmana, zároveň musíme aj poskytnúť lepšie služby občanom, ktorí sa stiažujú. Čiže chcem vytvoriť tzv. filtračný systém predbežných otázok, ktorý je zameraný na to, aby občania lepšie vedeli, keď sa stiažujú u ombudsmana, ako majú postupovať musíme dramaticky znížiť počet sťažností, ktoré sú nepripustné, ktoré nespadajú do mandátu. Momentálne 85 sťažností, ktoré dostáva Európsky ombudsman, sú nepripustné, nespadajú do jeho mandátu a preto chcem podporiť ten interaktívny manuál, ktorý bude spoločný pre všetky orgány EÚ, tak aby ob- pomáhali občanom, aby jednotlivé orgány posielali občanov presne na tie inštitúcie, na ktoré sa majú obrátiť. Tretia skupina aktivít bude zameraná na zintenzívnenie spolupráce. Spolupráca je mimoriadne dôležitá, je kľúčová. Spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a poslancami. Viete, že menej ako desatina všetkých stiažností, ktorú dostal ombudsman, tu predkladali poslanci, európsky poslanci. Európsky poslanci majú právo podľa článku, podľa zmluvy predkladať stiažnosti tak a Európskemu ombudsmanovi tak by v podstate uh, len zopakovali to, čo trápi ich voličov. A ombudsman musí mať zjednodušené a lepšie postupy preto, aby európsky poslanci mohli podávať takéto sťažnosti spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a vašim výborom. Pani predsednička, spolupráca v tejto oblasti vždy už 14 rokov bola vynikajúca, ale myslím si, že musíme predísť duplicitám a musíme zvýšiť synergie medzi prácou ombudsmana a petičného výboru pri vyšetrovaní tých vecí, ktoré sa navzájom prelínajú. Spolupráca medzi ombudsmanom a inými orgánmi E, bude vždy predmetom spolupráce ombudsmana a petičným výborom. Spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a regionálnymi či národnými ombudsmanmi a petičnými výbormi. To funguje. Viete, viete o tom, že v roku 2008 iba 8 prípadov sa riešilo v spolupráci s Európskym ombudsmanom, Národným ombudsmanom a petičnými výbormi? Iba 8 to naozaj nestačí. Musíme zintenzívniť synergie v rámci tejto siete. Žiadam takisto, aby bola lepšia spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a e, národnými výbormi pre ochranu ľudských práv, aby sme pomáhali lepšie presadzovať uplatňovanie novej záväznej charty a na záver spolupráca medzi vašim parlamentom a Európskym súdnym dvorom v prípadoch zlej správy, trvalej zlej správy, na tému ktorej ombudsman vydal správu, ktorá bola vypočutá a schválená. To je veľmi dôležité. Štvrtá a teda posledná skupina činnosti a návrhov pojednáva o zlepšení aktivít Európskeho ombudsmana, vlastných aktivít. Európsky ombudsman podľa mňa musí posilniť podľa článku 226 a 228 svoju činnosť. ohľadom postupov pre porušenie predpisov, ako viete. Tu je, je to kľúčový prvok lepšej reglementácie na úrovni EÚ a v tejto otázke Európsky ombudsman môže posudzovať ako e, procedurálne otázky, tak aj obsahové otázky. Podľa mňa Európsky ombudsman musí skrátiť trvanie šetrení. Už to bolo skrátené, ako asi viete. 13 mesiacov je teraz priemer, ale ešte stále veľká väčšina šetrení trvá dlhšie ako 18 mesiacov. To je potrebné skrátiť. Európsky ombudsman takisto musí ďalej systematicky rozvíjať ďalšie rozpracovanie prípadov, keď dochádzalo k zlej správe a musí vyvíjať tlak na inštitúcie, kde tá správa nie je taká, ako má byť. Ďalej Európsky ombudsman musí zintenzívniť lepšie využívanie zjednodušených a skrátených postupov riešení. Som naozaj presvedčený o tom, robil som to u nás doma, pretože je to najvhodnejšie pre mnohé, mnohé sťažnosti. E, je to veľa lepšie ako klasické riešenie takýchto sťažností. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak máte nejaké otázky, s radosťou na ne odpoviem. Grazie. Eh, Ďakujem. To nás privádza k rozprave. Pani Grini má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Monet. Predostrali ste nám mnoho rozličného materiálu na rozmýšľanie. Chcela by som z toho vybrať tie priority, o ktorých ste hovorili, priority budúceho európskeho ombudsmana. Čo si myslíte o úlohe európskeho ombudsmana? Či sa má zmeniť? Či sa má status európskeho ombudsmana zmeniť? a či sa má upraviť nejakými právnymi normami jeho status. A takisto, ako má vykonávať svoju službu voči občanom pod Lisabonskou zmluvou. Nebudeme hovoriť o súčasnom ombudsmanovi. Chcem sa len spýtať, aké nedostatky vidíte existujúce v úrade ako takom Európskeho ombudsmana a ako by ste svoje plány realiza- realizovali, pretože také veľkolepé plány je možno ťažké okamžite uviezť do praxe, tak ako to plánujete. A mohli by ste nám povedať niečo konkrétne o tom, ako predpokladáte, ako vidíte spoluprácu medzi výbo- petičným výborom a ďalšími európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú touto témou. Ďakujem. Teraz má e, slovo pán Boštinári. Vážený pán Monet, všimli sme si tu vo výbore, že 36 stiažnosti v roku 2008 sa týkali nedostatku trans- malej transparentnosti, odmietnutia poskytnutia informácií alebo dokumentov a nedostatku informácií všeobecne. Ako budete riešiť tieto nedostatky? Aké máte návrhy, aby ste vzbudili dôveru občanov v tejto veci? Ďakujem. Teraz pani Hankis. Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán Monet, rada by som vám položila zo pár stručných otázok. Týkajú sa toho, čo ste veľmi presvedčivo povedali o svojich cieľoch. Jedným z vašich cieľov je zlepšiť imidž úradu ombudsmena v EÚ. Sme tu na to, aby sme slúžili občanom a tento imič nie je vždy dokonalý. Ako vnímate to, že medzi porušeniami práv budú skupiny porušení, ktoré sú módne a skupinami porušení, ktoré sú menej módne a ktorými sa budeme viac alebo menej zaoberať. Nikto by nemal mať pocit, že ich problémy sú akoby druhotne dôležité, či už pre politické pozadie alebo z iných dôvodov. Moja otázka, druhá otázka, sa týka toho, že ste spomenuli užitočný dynamizmus. Toto sa mi veľmi páčilo. Máte pocit, že ste dostatočne silní, aby ste zabezpečili eh, hlbokú analýzu záležitostí, ktoré súvisia s korupciou alebo by mohli s ňou súvisieť. Korupcia sa javí byť prítomnou aj na veľmi vysokých úrovniach vlád a preto moja tretia otázka sa týka slobody, bezpečnosti, ktoré niekedy sú vzájomne prepojené, sloboda a bezpečnosť, a existujú petície, ktoré priamo poukazujú na fakt, že antiteroristické aktivity berú z rúk občanov z ich slobody. Osobne si myslím, že musíme pri takomto posudzovaní byť opatrní, pretože boj proti terorizmu a vynúcovanie práva sú dôležité veci, ale zároveň by som chcela vedieť, čo si vymyslíte o tomto veľmi citlivom vyvážení slobôd a bezpečnosti a o tom, o čom sa tak často teraz hovorí. Keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, budú existovať nové formy petícií, konkrétne referendum. Čo si o to myslíte? A čo si myslíte o porušovaní kolektívnych práv národnostných menšín? Napríklad na Slovensku Maďari nemôžu používať svoj materinský jazyk, pretože patria ku konkrétnej etnickej skupine. Aké riešenia predpokladáte v týchto oblastiach? Ďakujem. Grazie, l'onorevole Paliadeli. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, pán Monet, za e, to objasnenie, ktoré bolo veľmi dynamické, vaša, váš príspevok e, veľmi stimulujúce. Vy ste nám to veľmi dobre objasnili. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Ako chcete skrátiť eh, lehotu na spracovanie mm, eh, spracovanie stiažnosti. Vy ste hovorili, že by ste to chceli skrátiť. Ako by to malo vyzerať v praxi? Pani Harkin? Madam. Pani predsednička, dobré popoludne, pán Monet, Ďakujem za hutné a podrobné prezentovanie vašich plánov. Mám zo pár otázok. Krátke sú a väčšina z nich sa sústredujú okolo tých tém, ktoré ste nastolili vo svojej prezentácii. Predovšetkým by sme e, ho- mohli hovoriť o presunie ťažiska z klasických práv k novým výzvam. Mohli by ste nám mi dať príklad toho, čo ste mysleli takýmto vyjadrením? Po druhé, hovorili ste po svojej argumentácii o rozdieloch medzi kontinentálnym právom a anglosaským právnym systémom a tým, že treba rešpektovať oba tieto systémy. Mohli by ste k tomu povedať viac? Hovorili ste aj o tom, ako by zákon vždy malo byť, mal byť v službách občanov. Máte e, konkrétne na mysli právnu normu Európskej únie, ktorá by mohla slúžiť občanom lepšie? ako je tomu teraz a ako by ste mohli zabezpečiť, aby tomu tak bolo. Štvrtá otázka sa týka e, zlého spravovania administratívnej správy. Ako by ste rozšírili túto definíciu? Keby ste mohli to trošku objasniť, túto tému. A napokon ste spomenuli potrebu zvýšiť synergiu medzi Európskym ombudsmenom a petičným výborom pri riešení tých istých záležitostí. Predpokladám, že ste mali na mysli niečo úplne konkrétne, keby ste mohli prosím nám dodať viacej detailov v týchto všetkých témach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcela by som poďakovať za to, že ste prišli vo všetkých bodoch. Ste, je to veľmi sľubné, to, čo ste prezentovali. Povedali ste, že by ste zlepšili monitorovanie postupov pri porušovaní zákonov. Neviem, či to spada do vašej pôsobnosti, či máte také právomoci aj pri postupoch, aj pri rozhodnutiach komisie, jednoducho v oblastiach porušovania takýchto zákonov. Ako by ste nám to vysvetlili ako by ste monitorovali to, čo porušuje komisia? Ako zásadne by ste to vyriešili? Spomenuli ste potom, že len niekoľkokrát sa stalo, že Poslanci Európskeho parlamentu využili svoje práva a obratili sa na Európskeho ombudsmena. Aké konkrétne prípady ste mali na mysli? Ako by sme mohli urobiť, vykonávať svoju prácu lepšie, aby sme mohli predkladať prípady Európskemu ombudsmanovi. Neviem, či nás obvinujete z toho, že nerobíme dosť dobre svoju prácu. Možno máte na mysli niektoré veci, ktoré sme neustriehli. Som naozaj veľmi zvedavá, čo konkrétne ste mysleli tým, čo ste povedali. Ďakujem. Teraz pán Stavr Pán Salavrakos hovorí, ďakujem pán Monet. Spomínali ste vzťahy medzi ombudsmenom a petičným výborom. Chcel by som sa dozvedieť, či inštitucionálne podmienky sami o sebe tvoria nejaké problémy alebo nejaké napätia v práci ombudsmena. Teraz Pán Monet odpovie. A lot of questions, Mrs. President. Padlo množstvo otázok, pani predsednička, takže pokúsim sa nevynechať ani jednu. Ďakujem za vašu otázku, pani Grini. Pýtali ste sa e, mimochodom veľmi eh, vhodným spôsobom. By som povedal len jednu prioritu z mnohých, ktoré som tu prezentovala. Máte, prav, máte právo položiť takúto otázku. Je to veľmi ťažké, pretože je tu veľký počet vecí a všetky by prípadne mohli byť prioritami, možno na rôznych úrovniach, ale v každom prípade mnohé sú prioritami. Ak by som ja mal teda si zvoliť iba jednu prioritu, tak by to bolo právo občanov obrátiť sa na ombudsmana a myslím si, že toto právo musí byť náležite zakotvené. Myslím, že toto je prvá priorita mať jasný postup. Tieto úrady existujú 14 rokov, úrad Európskeho ombudsmana existuje 14 rokov a ten profil sa stále zvyšuje, zviditeľňuje v mnohých prípadoch, ale keď si pozriete, že v mnohých iných krajinách, našich krajinách e, sú tie počty sťažností oveľa vyššie a keď si pozriete počet oprávnených sťažností, ktoré sú teda priateľné alebo riešiteľné, ktoré spadajú do mandátu ombudsmana, tak to pomer je veľmi nízky. A preto si myslím, že žiadny národný ombudsman by nevedel obhájiť takúto nízku mieru. Na európskej úrovni je to o niečom inom, pretože občania, ktorí sa obracia na euro, alebo ktorí majú vzťah s európskymi inštitúciami, e, predstavujú len malú podskupinu všetkých občanov. Takže možno sa dostanete do situácie, kedy by sme mali milióny sťažností, ak by sme to zadefinovali príliš naširoko. Ale keďže 14 rokov existencie Európskeho ombudsmana za tých 14 rokov bol veľmi nízky počet prípadov, kedy naozaj to boli oprávnené, kde ombudsman, Európsky ombudsman mal právo ich riešiť, tak treba asi niečo zmeniť aj vzhľadom na ten rozpočet. Je oprávnené, že niektorí poslanci kritizujú ombudsmana za jeho činnosť. Môžete mať veľmi zjednodušenú predstavu o tom, že e, vybavovanie prípadov na európskej úrovni je stále drahšie, pretože počet tých oprávnených vzťažností je veľmi nízky na to, aby opodstatnil taký veľký rozpočet. Áno, je to iný prípad, ale ja poznám tú situáciu v Belgicku. Viem, že občania majú takýto názor a to z mnohých dôvodov. Ale predsa len potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia vedeli, že majú právo obrátiť sa na ombudsmana. Je to demokratické právo. A je to akýsi kanál podávania sťažnosti, ten musí byť jasnejšie vyznačený, predovšetkým cez počítače, cez informačnú technológiu, tak aby väčšina prípadov, ktorá príde k nám, boli naozaj opravnené prípady, prípady, ktoré môžeme riešiť. Nemyslím si, že je potrebné meniť štatút Európskeho ombudsmana. Pred 4 rokmi za tej istej situácie som žiadal z troch zásadných dôvodov prepracovať tento štatút. A s potešením som videl, že odvtedy dva z tých dôvodov, ktoré som mal už v podstate e, zanikli tie dve zásadné zmeny, už boli zapracované do nového štatútu Európskeho ombudsmana. Tu by som chcel poblahoželať Európskemu parlamentu aj, aj by, teda končiacemu ombudsmanovi za to, že presadil tieto veci. Takisto články článok 4.3 umožňuje ombudsmanovi e, mať prístup k informáciám podľa článku 9 z nariadenia 1049, to je ustanovenie o spoločné utajovanie informácií. Myslím si, že v mnohých prípadoch aj v rámci národných ombudsmanov je to veľmi užitočná zmena, e, ktorá takto dáva občanom záruku, že informácie, ktoré sú poskytované, ak sú naozaj dôverné, tak budú zachované, ich dôvernosť bude zachovaná. Samozrejme, ak nejaký úrad je obvinený z toho, že nesprávne zaobchádzal s dôvernými informáciami, tak je to súčasť uh, celého prípadu. Uh, tento úrad môže byť zaujatý, ale ombudsman je neutrálny. Čiže tým sa vlastne zvyšuje aj dôvera občanov vo funkciu ombudsmana. A vtedy som mal ešte aj iný návrh. Uh, ktorý by som chcel nám ho teraz diskutoval. E, sledoval som diskusiu v parlamente na túto tému a parlament sa rozhodol, že e, v mnohých krajinách, vo viacerých krajinách e, je poverený národný ombudsman tým, aby posúval veci priamo na Európsky súdny dvor, ak dochádza k pretrvávajúcej zlej správe, ale myslím si, že to riešenie na EÚ je vynikajúce. Od zmluvy z NIS má parlament možnosť obrátiť sa priamo na súd, takže takýmto spôsobom je lepšie aj zlepšiť spoluprácu medzi parlamentom a súdom na základe týchto návrhov, ktoré predkladal obudsman a ktoré schvaluje parlament. Parlament môže stále viac a viac posúvať veci na súd tam, keď to uzná za vhodné. A ak máme realizovať naozaj taký bohatý program. ale ten program je veľmi bohatý a som veľmi ambiciózny. Myslím si, že európsky občania majú nárok na to, aby mali národného, regionálneho alebo európskeho ombudsmana, ktorý môže pracovať na tej najlepšej možnej miere. A myslím si, že za tých 14 rokov sa tá situácia veľmi dobre vyvinula, avšak je stále možné ešte zlepšiť. A čo sa týka splnenia týchto cieľov, keď mi parlament udelí túto úlohu, bude mať na to 5 rokov. A myslím, že to dá spraviť dvojakým spôsobom. E, na jednej strane môžem využiť pracovníkov ombudsmana, je ich 63, ktorí pracujú v úrade ombudsmana, efektívnejšie ich využívať, to znamená tých správnych ľudí dať na správne miesto a využiť všetky, všetky, všetky talenty a nadania. Nechcem tu ľuďom lichotiť, ale sledoval som ich prácu za 14 rokov a naozaj bola veľmi pôsobivá aj kvalita ich práce e, bola naozaj veľmi pôsobivá, je to určite tímová práca a druhý spôsob, ako sa dajú dosiahnuť tieto ciele, je e, taký, že budeme vytvárať synergie a že tu bude vôľa spolupracovať medzi európskymi inštitúciami, orgánmi a agentúrami. A myslím si, že v tejto oblasti naozaj musíme do toho tlačiť a musíme sa skontaktovať so všetkými, ktorých sa to týka a pokúsiť sa to presadiť. A keď som bol ombudsmanom Belgická, naozaj som ľudí naháňal ľudia nechcú ombudsmana ako niekoho, kto nad ním dáva, na nich dáva pozor a stráži ich, ale keď ľuďom poviete, že my sme tu nie na to, aby sme dohľadali nad všetkým, čo robia, ale že sme tu preto, aby sme sa snažili im pomôcť a zabezpečiť, aby štátna správa bola lepšia, tak e, je to situácia, v ktorej každý vyhrá a Mm, všetci si uvedomia, že tu musí byť, pre, musí byť prezentovaná filozofia spolupráce. Ten program sa dá zrealizovať len vtedy, ak tu bude dobrá spolupráca medzi ombudsmanom a jeho pracovníkmi a inštitúciami na strane druhej. Čo sa týka spolupráce s petičným výborom, mm, môžem sa k tomu vyjadriť neskôr, pretože traja ľudia položili túto otázku a nechcem vyvolať dojem, že venujem celý čas len vašej otázke. Myslím, že som zodpovedala vašu poslednú otázku o spolupráce s inými inštitúciami tým, že som povedal, že je to životne dôležité pre realizáciu tohto programu, aby sme takúto spoluprácu zabezpečili. Pán Bostináru, predpokladám, že vy ste sa ma pýtali po anglicky správne, dobre, takže odpoviem po anglicky. Áno, samozrejme, 36% všetkých stiažností sa týka nedostatku transparentnosti, odmietania informácií, odmietnutia, a posunutia dokumentácie. To je strašne veľa. Je to mm, oveľa viac ako pomer na národnej úrovni. Keď si pozrieme, aká je situácia národných ombudsmanov v jednotlivých krajinách, ten pomer je oveľa, oveľa vyšší ako na národnej úrovni. 36% je naozaj priveľa. Neviem, či to vyvoláva obavy, ale v každom prípade je to signál toho, že ombudsman by mal a robili to doteraz aj dvaja ombudsmani za tých 14 rokov, že sa musí zamerať na boj za väčšiu transparentnosť a v tomto ombudsmanovi vo veľkej miere pomáha nová zmluva aj nariadenie 1049, e, kde presne sa hovorí o tom, že je to jeden z opravných prostriedkov, pre, ktoré môžu ľudia využiť, keď nedostanú informácie, ktoré potrebujú dostať. Buď sa obratia na súd alebo na ombudsmana. Myslím si, že je to obrovská možnosť e, nielen pre ombudsmana ako inštitúciu, ale aj pre európskych občanov, aby mali istotu, že ich právo na informovanosť je presadzované. Ako zvýšiť transparentnosť? ako znižiť počet stiažností o nedostatku nedostatku transparentnosti, ktoré prichádzajú ombudsmanovi. Myslím si, že spolupráca a povedomie, šírenie povedomia. Kooperácia medzi inštitúciami. Musíme neustále pripomínať význam spolupráce. Nie je náhodou, že článok 1 zmluvy hovorí o otvorenosti. Otvorenosť dáva do centra EÚ. Myslím si, že podobne ako ja aj vy máte veľmi zápotný dojem z toho, že je tu veľká medzera medzi, medzi občanmi a, a inštitúciami a nedostatok transparentnosti je v každom prípade jednou z príčin nedostatku dôvery. Ako môžeme znížiť túto medzeru? E, tým, že všetci EÚ úradníci budú šíriť o svetu. Preto som e, sa zastával toho, aby tu bol neustále vzdelávanie, aby štátni úradníci na európskej úrovni neustále by bolo pripomínané to, že je veľmi dôležité to, že oni tu nie sú na to, aby slúžili parlamentu alebo inštitúciám, ale občanom. A občania si vyžadujú otvorenosť, tak ako sa to uvádza aj v zlúbe. Takže šírenie povedomia, informovanosť pardon, nie ombudsmana, ale informovanosť a šírenie povedomia medzi štátnymi úradníkmi EÚ. A potom e, Nehovorím teda iba o štátnych úradníkoch EÚ, tu, ale aj na národnej úrovni. Musím priznať, že tuto, tuto, o tejto priorite až tak veľmi nevedia všetci. Je potrebné to zlepšiť. Situácia sa už zlepšila, ale ešte máme pred sebou dlhú cestu. A druhým prvkom je spolupráca. Ako? Presne tak, ako som povedal pani Grini, tým, že budeme spolupracovať so všetkými agentúrami. Hovoril som s pánom Meždatom z Európskej investičnej banky a viete, že je tu memorandum o porozumení, e, o príjmaní sťažnosti medzi ním a Európskou investičnou bankou. A hovoril som o tom, že naozaj veľmi dôležité pre všetky inštitúcie, vrátanie jeho inštitúcie, aby v centre ich každodennej činnosti bola práve táto otvorenosť a že v súčasnosti ľudia o tom dosť nevedia. Čiže povedomie a spolupráca stále upozorňovanie na potrebu väčšej transparentnosti. Určité právne obmedzenia alebo právne predpisy, ktoré by mali byť e, e v podstate presadzované, ak nebudú, tak môžu byť e, orgány postihované? Áno, čiže môžem odpovedať na otázku pani Hankis. Takisto ste ešte kladli aj iné otázky. V podstate nemal by sa šíriť imič ombudsmana. Nechcem sa príliš veľa zameriavať na ombudsmana ako inštitúciu, aby o tom ľudia veľmi dobre vedeli, ale skôr sa chcem zameriavať na to, aby občania vedeli, že majú právo obratiť sa na ombudsmana. To, na to je potrebné sa sústrediť je potrebné, aby ľudia o tom oveľa viac vedeli. Položili ste mi zaujímavú otázku, zaujímavú v zmysle kľúčovej. Ako zabezpečiť rovnosť práv? To je hlavná úloha ombudsmana, nielen ombudsmana, ale v každom prípade je to hlavná úloha ombudsmana, aby sme zabezpečili rešpektovanie práv rovnosť, spravodlivosť. A ja by som šiel ešte o krok ďalej. Ja som právnik, ako som povedal, a naozaj som publikovala množstvo e, článkov o koncepte rovnosti. Tá je iná, tento koncepcia je iná v európskom práve a anglosaskom práve. Spravodlivosť je o rovnosť v rámci solidarity. A to je riadiaci princíp, ktorým som sa riadil počas 9 rokov vo funkcii ombudsmana, pretože som bol naozaj presvedčený, ja som naozaj presvedčený o tom, že v štátnej, vo verejnej správe nemôžeme vykonávať, plniť svoje povinnosti, ak nebudeme v prvom rade zabezpečovať rovnosť a spravodlivosť. Nemám dosť času na to, aby som tu rozpracoval túto koncepciu spravodlivosti. Je to moja srdcová záležitosť, ale je to kľúčový prvok verejnej služby. Tam ombudsman môže zohrávať svoju úlohu tak, aby pomohol správe lepšie si uvedomiť túto potrebu. Je pravda, že som až toľko nehovoril o boji proti korupcii, ale je to takisto medzi tými zásadnými základnými problémami, ktoré rieši ombudsman aj iné právne ustanovizne. Napriek tomu budem veľmi rád, a teraz sa vraciam k otázke pani Griny, budem veľmi rád, keď nový štatút ombudsmena mu dá právo, aby sa úradníci mohli sťažovať na, nejakú konkrétnu, na nejakej konkrétnej inštitúcii aj na ombudsmena, ak sa zistí, že bol namočený do korupcie. Myslím si, že v Európskej únie sa zhoršili vzťahy a aj kvôli, kvôli korupcii a žiaľ, imič sa poškodil. Ak je 2000 úplne čestných úradníkov v EÚ a jediný prípad korupcie, ktorý by bol mimoriadne medializovaný, celá dôvera v EÚ sa otrasie len kvôli takémuto jednému prípadu. Preto musíme byť mimoriadne ostražití a energeticky vehementne riešiť každý prípad korupcie. Pokúsiť sa dostať korupciu pod kontrolu je až a posteriori a najprv musíme urobiť školenia. Tie musia predchádzať celej tejto akcii, aby úradníci vedeli, ako riešiť veci s týmto súvisiace. Sloboda na jednej strane, bezpečnosť, bezpečie na strane druhej. Jedno e, nechce uberať na sile druhému, to som si istý, ale niekedy je vidno, že jedno toto právo môže byť v rozpore s tým druhým, alebo tí, ktorí sú zodpovední za politické rozhodnutia, dávajú priveľkú váhu jednému právu na úkor druhého. To je pravda. A práve v tomto strete medzi slobodou a bezpečnosťou je miesto pre prácu Európskeho ombudsmena, ktorý tu musí razantne zasahovať a zabezpečiť, aby boli občania aj v bezpečí a zároveň, aby sa rešpektovali ich základné slobody. Bola to nesmierna výzva. Podľa mňa to trvá už celé storočia. Celé storočia sa pokúša s touto výzvou vysporiadať a som rád, že na národných úrovniach aj na európskej úrovni sa už vytvorili inštitúcie, ktoré ostražito striehnú. A vždy, keď sa niečo v tejto jemnej rovnovahe poruší, ozvú sa a vyjadria sa jasne, že sa dáva priveľká váha buď bezpečnosti alebo slobode spomenuli ste. Ako poslednú otázku, ale nie poslednú v poradí dôležitosti, záležitosť menšín. Je mi jasné, že sa staráte o dôstojnosť života menšín. V krajine, odkiaľ pochádzam, v Belgicku, žije mnoho menšín. Tri sú hlavné a sú tu ďalšie a nie je to vždy to isté. Myslím si, že menšiny e, sa tu tešia úcte a počas 9 rokov, kedy som bol v úrade, som sa vždy snažil zabezpečiť, že každá menšina je dôstojne rešpektovaná. Sú tu však aj menšiny, ktoré nie sú až tak veľmi uznávané, napríklad genderové menšiny jazykové, menšiny a ďalšie typy menšín, ale počas 9 rokov som sa na to veľmi zameriaval. Aj na európskej úrovni sa budem, ak budem aktívny v tejto veci. Toľko z mojej strany, ale prerušuje pána Moneta, predsednička, že bude treba ukončiť prezentáciu. Pokračuje pán Monet. Ako urýchliť spracovávanie stiažností? Mám mnoho konkrétnych nápadov, ale teraz už ich všetky nemôžem vymenovať a ani sa všetky nedajú jednoducho zrealizovať. Poprvé, treba si uvedomiť, že už podobné veci sa riešili aj schválili. A už sa nám darí v priemere rok riešiť sťažnosť. Predtým to bolo vyše 13 mesiacov, teraz je to naozaj 12 a menej. Počas týchto 12 mesiacov, a to je aj lehota, ktorá je zakotvená v článku 226 a 228, a takisto na národnej úrovni sa táto lehota 12 mesiacov rešpektuje, my sa ju pokúšame dodržiavať. Ako ešte urýchliť proces pracovávania sťažnosti? To som spomínal úplne na konci svojej prezentácie tým, že čoraz vo väčšej miere využívame riešenia vychádzajúce zo z konsenzu a zjednodušené postupy. Ako sú prepojené tieto dve stratégie? V Belgicku to tak už robíme. Robíme to tak, že využijeme tú postup, tú metódu, ten postup, ktorý je ten najjednoduchší. Tým umožníte pra- uľahčíte prácu sebe, svojmu personálu a skrátia sa vypočutia a skúmania. Čoraz viac skúmame, ako by sa pružnejšie, jednoduchšie dali riešiť veci, aby sa ušetril čas a potom tento čas, ktorý je ušetrený, sa venuje hĺbkovým preskúmavaniam. Takto sa to deje v Belgicku a myslím si, že takto by sa to mohlo diať aj na európskej úrovni. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem pani Paliadeli. Teraz odpoveď pre pani Alkem. Pani Harkin, prepačte. Najprv bude pani Harkin a zle som vyslovil meno predchádzajúcej rečničky, ku ktorej sa neskôr dostaneme. Dostal som, pani Harkin, od vás niekoľko otázok. Nie som si istý, ako rozumieť tie klasické práva a nové výzvy. Ne, preto prejdem rovno k druhej vašej otázke. Európa má priveľa právnych systémov, je tu anglosaské právo na jednej strane a máme tu kontinentálne právo a máme tu aj zmiešané systémy. Myslím si, že sa navzájom doplňajú. Veľmi dobre. Ako som povedal pani Hankes, v Belgicku som pracoval na pojme rovnosti, spravodlivosti a zaoberal som sa systémami, ktoré vedú k spravodlivosti a rovnosti. A môžem vás ubezpečiť, že bolo skutočne ťažké presvedčiť tých, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia v parlamente a dokonca i akademikov o mojej teórii. Myslím si, že tento princíp, táto zásada je skutočne užitočná, aby sa zaviedla do nášho právneho systému. Ja si myslím, že to súvisí s princípom komplementarity oboch týchto právnych, veľkých právnych systémov. Myslím si, že by sme mali dať e, väčšiu váhu stiažnostiam v oboch týchto systémoch. Nemám teraz čas vysvetľovať, pod, vysvetľovať podrobnosti toho, že máme tre, tretiu generáciu ombudsmenov. Prvá generácia e, najprv zišla zo škandinávskych severských krajín a ďalšia generácia po diktatúrach a po vojne. A všetky e, tieto rozličné generácie ombudsmenov si vyvinuli rozličné spôsoby, metodiky aj priority. Ale Navzájom sa tieto systémy doplňajú a všetky z nich sú užitočné. Podľa mňa Európsky ombudsman by mal byť európskym v pravom zmysle slova, uvedomovať si, že tu žijú mnohé národy a využívať tú vzájomnú komplementaritu možnosti, ktoré má k dispozícii. Ako by som zadefinovala zlé administratívne spravovanie? Keď pán Sedman, prvý ombudsman, navrhoval parlamentu v roku... Tu mám ešte list, ktorý som mu vtedy napísal. Myslím, že to bolo v 96. alebo 7. Definíciu zlého spravovania úradu. E, myslím si, že Definícia by mala zahrňať porušovanie záväzných pravidel alebo zásad. Ja som s ním vtedy nesúhlasil. Napísal som mu, že definícia by mala byť oveľa širšia. Zlé správovanie úradu by malo zahrňať aj porušovanie mekých zákonitostí, ktoré fungujú medzi ľuďmi, aj keď nie sú zakotvené alebo záväzné, Zlé správanie úradu neznamená vždy, že sa priamo prekračuje nejaký konkrétny zákon. Že človek sa správa nelegálnym spôsobom. Myslím si, že je to širšia téma. A zadefinovať ju treba tiež širšie. Niektorí z vás ste mi položili otázku, ktorá sa týka spolupráce petičného výboru a úradu Európskeho ombudsmena. Chcem vám veľmi jasne povedať že som sledoval históriu inštitúcií od ich samotného začiatku a spolupráca medzi pánmi, pánmi Solemanovi a Diamandorovi a vašim výborom bola vynikajúca a neustále sa zlepšovala. Ja teraz nechcem kritizovať iné krajiny, ani nikoho konkrétneho. Myslím si, že európsky ombudsmeni to naozaj robili tú svoju prácu veľmi dobre, exemplárne, priam modelovo a myslím si, že aj národní ombudsmeni a národné petičné výbory odviedli dobrú prácu. Ja myslím, že tu ide o to isté. Keď ide o veci, ktoré sa prekrývajú a ktoré sú v pôsobnosti aj petičného výboru, aj ombudsmena. Myslím si, že by sme mali spolupracovať viac, aby sme sa vyhli zdvojnásobeniu tej istej práce A mo- možno by sme si mohli nájsť témy, spisy, kedy by sa dala uplatniť kolektívna metodika a ombudsman by sa skôr zameral na jednotlivé prípady. Myslím si, že by sme mali o tomto viac debatovať a vymieňovať si informácie, kedy presne pracovať jedným aspektom a kedy sa vydať iným smerom, keď ide o tie isté témy. Pani Oken, položili ste mi veľmi dôležitú otázku, ktorá je právnická, juristicky zaujímavá. Európsky ombudsman je schopný má dokonca nárok posudzovať prácu Európskej únie podľa článku 226 a 228. Tým, že toto hovorím, zdôrazňujem nie len procesnú stránku, ale aj obsahovú stránku môže predsa využívať nedostatočné využívanie právomoci komisie. Nehovorím tým však, že ombudsman by mal kontrolovať to, či Európska komisia využíva svoje právomoci, svoje zásadné právomoci, zakotvené v článku 226-228. Memorandum porozumenia, ktoré podpísal Európsky ombudsman o týchto dvoch článkoch s Európskou komisiou, jasne hovorí, že komisia má právomoc podľa svojho výberu aplikovať 226 alebo 228. Táto právomoc, ktorú má len výlučne Európska komisia, by mohla byť kritizovaná Európskym súdnym dvorom a potom by sa naša práca ohrozila. Ja hovorím to, že nie len ombudsman už konal v tejto veci v tomto smere, vo výročnej správe si to môžete prečítať, že sa zaujíma nielen o procedurálne postupy, ale aj obsahové stránky toho, ako sa aplikuje článok 226. Ombudsman napríklad môže povedať komisii, že sa nesprávala dostatočne rozumne pri aplikácii 226. To ma privádza k zásadnému princípu, ktorý sme aplikovali v Belgicku veľmi často, a to je princíp rozumnosti. Keď je ustanovizeň, ktoré umožňuje pra- zmluva istú právomoc, táto ustanovizeniu môže aplikovať podľa vlastných predstav, ak to robí rozumným spôsobom. Tento princíp potvrdili mnohé národné a medzinárodné administratívne, správne aj súdne ustanovizne že využívanie právomoci, na ktorú má organizácia právo, ktorá jej bola zvelená, zverená, musí ju aplikovať rozumne, rozumným spôsobom a posúdiť, čo je rozumné aplikovanie, to v prípade ombudsmena znamená, že to musí preskúmať s hľadom na 2.6 a 2.2.8. Nezameriava sa teda na čisto administratívne aspekty, ale aj na rozumnú aplikáciu, či bola využitá, nebola využitá alebo dokonca zneužitá istá právomoc. Pán Salavrakos už odišiel, ja som sa práve chystal odpovedať mu na otázku. A vlastne som už odpovedal, že podľa mňa neexistuje napätie medzi vašim výborom, pani predsednička, a európskym ombudsmenom. Nie som si ničoho vedomý za tých 14 rokov. Ja si myslím, že veci vždy klapali hladko a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by sme prejsť k spontánej rozprave Catch the Eye a mohli by sme to tak tom urobiť to rýchlo. Mám iba jednu požiadavku. Minúta na otázku, minútu na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. A pani predsednička, budem veľmi stručný. A v podstate vidíme, že ak by ste mali pred sebou reformnú agendu prezidenta Obamu, vy si sedíte v Štrásburku v izolácii. Ja som sám pracoval v kabinete komisera Kalasa a vidím, že v tom kabinete som bol vlastne náprotivkom európskeho ombudsmana a my sme sa snažili o určité riešenie. Ja som, bol, ja som mal ten istý názor ako Európsky ombudsman, ale potom bola právna služba, ktorá povedala, nie, to sa nedá, to sa nebude takto robiť, potom sme e, potrebovali pomaly rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, aby sa urobilo rozhodnutie. A preto je veľmi ťažké reformovať e, toto všetko priamešom zvonku. Ako vidíte svoju úlohu e, v tejto blízkosti? Vy hovoríte, že chcete prevziať istú mediálnu úlohu, pretože niektorí občania skutočne majú problémy pochopiť tú vzdialenosť. Ako to chcete v médiách občanom, občanom priblížiť, aby dostali občania lepší, lepší e, le, lepší, e, lepšiu blíz, väčšiu blízkosť. Takže ja vám želám veľa úspechov v Obamovej reforme v Európskej únii. Ďakujem. Ešte sa prihlásil o slovo pán e, Jár. Áno, ja môžem súhlasiť teraz s mojim predrečníkom. Ja si myslím, že je to komplikované. Pokiaľ sa o tom bude hovoriť, hovoriť a občania budú mať dojem, že v Európskej únii môže Európsky ombudsman mnohé posunúť, že sa, mu, že sa tam občanom pomôže, tak e, určite dostanete aj isté dopity a zvýši sa počet stiažností Myslím si, že e, to, pretože keď je tomu tak, že e, sa vie, že Európsky ombudsman nemôže nič urobiť alebo nemôže nič e, pohnúť, tak na čo by sme, na čo by sme sa na ňo mali obrácať? To najhoršie, čo by sa môže stá, mohlo stať, keď sa občan o tom vôbec nedozvie. Moja otázka, čo by ste mali legislatívne zmeniť, aby sa postupovalo rýchlejšie a či potrebujete k tomu aj pomoc parlamentu. Takže tu na tomto mieste by som povedala, že sa bojuje na všetkých frontoch a vidím, že sa to dá veľmi cieľene spracovávať, pretože občania majú právo na odpoveď a majú na, a, právo na odpoveď v primeranom čase. Takže čo sa musí legislatívne zmeniť na to, aby sa to posunulo, aby sa pohol ďalej? Ďakujem, hovorí pani predsednička. Áno, ja sa vám chcem poďakovať za túto otázku. No, vyzerá to tak, že môj program je možno príliš ambiciózny, ale myslím si, že my musíme byť jednoducho ambiciózni, aby sme mohli uh, zastávať tento úrad. Ja viem, a ja som to aj povedala, že ja už sa roky Eh, zaoberám profesionálne európskymi inštitúciami a ja viem, aké silné inštitúcie môžu byť, keď ide o to podminovať, podminovať reformy. To je, to je jasné na Európskej, úni, na Európskej únii určite existujú inštitúcie alebo aj európsky európsky úradníci, ktorí nesúhlasia so zmenou. To je pravda. Ale toto je súčasť života tieto inštitúcie. A takisto aj na štátnej úrovni je to e, skutočne business as usual pre jedného e, e, pre jedného ombudsmana. Musí jednoducho byť veľmi agilný, musí vytvoriť prostredie transparentnosti. Toto som 8 rokov robil, toto jednoducho, k tomu jednoducho nedospejeme zo dňa e, na deň, z večera do rána. Ja som sa uh, naučil byť veľmi, um, veľmi skromným, ale byť aj veľmi, ale byť aj veľmi tvrdohlavým. A toto je skutočne v uh, tom strednodobom horizonte jediným, jedinou cestou uh, Eh, ako sa stať, ako dospiť teda k danému cieľu. Vy si položil ešte ďalšiu otázku a to, ako by som mal moju prácu a um, prácu mojich uh, spolupracovníkov viac medializovať. Nuž, tu sa chcem pozrieť do rôznych krajín, napríklad Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko a tak ďalej, kde ombudsmani uh, majú špecifické dohody s médiami tak, aby sa zlepšila známosť ich e, funkcie. Teraz nechcem povedať, že ja budem mať e, stále nejaké tlačové konferencie. To určite nie. To si neželám. Ale inštitúcie mm, musia e, jednoducho vedieť, že kde sa pán, kde sa pán, eh, kde sa ombudsman teda dostane. Pán Jár? Áno, ja s vami súhlasím. Áno, môže byť skutočne veľmi ťažké vytvárať nejakú nádej, pokiaľ sa tá nádej nesplní. Nereflektuje, ja s tým súhlasím a ja som Eh, to eh, za aj počas mojho, eh, mojej činnosti ako ombudsman v Belgicku zistil, že nikto nie je perfektný a môže, sa to, môže to byť skutočne veľmi zlé. Ale je dôležité, aby ombudsman vedel o nádejach svojich občanov. Je potrebné, aby mohli občania ísť k, ombudsmanovi, aby mohli ísť k ombudsmanovi a aby aby občania išli k ombudsmanovi vždy len vtedy, keď je pre nich príslušný a kompetentný. Ale myslím si, že by sa nám to mohlo podariť. Grazie, Mr. Monet. Noi abbiamo finito con le audizioni, quindi la, salutiamo. Ďakujem, pán Monet. To nás privádza ku koncu tohto vypočutia. Veľmi pekne vám ďakujem. Máme ešte zo pár minút, aby sme ukončili našu dnešnú prácu ako výbor. Ako viete, nie je povinnosťou tohto výboru posudzovať kandidátov ako takých. Po takomto maratóne, ktorý sme teraz absolvovali, navrhujem, aby sme poslali zápisnicu predsedovi parlamentu z našich vypočutí so všetkými poznámkami, ktoré odzneli v troch vypočutiach troch kandidátov, ktorí súťažia o pozíciu o post Európskeho ombudsmena. Ak už nikto nemá žiadne ďalšie námety do diskusie, rada by som vyhlásila naše stretnutie za ukončené.